Podľa než sa snažíme začať na čas, ale myslím, že to je dôležité. Neruším vás náhodou? Gott, geht's jetzt nicht los? liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie alle... Drahé kolegyne, drahí kolegovia, srdečne vás tu vítam na vypočutí kandidátky na komisárku pre digitálnu agendu. Je to pani Krus. Pani Krus, srdečne vás tu vítam vo výbore pre priemysel. Zároveň tu vítam aj členov výboru pre kultúru, ďalej vo výbore pre ochranu spotrebiteľa, ako aj v právnom výbore. A vítam tu aj ďalších poslancov, ktorí sú z iných výborov, ktorí sa zúčastňujú tohto vypočutia a položia otázky. Ešte raz chcem poukázať na to, ako bude vyzerať náš postup. Pani Kroz má na úvod 10 minút na úvodný prejav. Potom budete mať vy príležitosť klásť otázky. Bude to vyzerať následovne. Jedna minúta na otázku, dve minúty na odpoveď, pol minúta na doplnkovú otázku a znova 1,5 minúty na reakciu. Takže vás poprosím, aby sme to dodržiavali. Tento časový harmonogram je už pokročilá hodina. A sú tu aj kolegovia, ktorí sú na konci zoznamu rečníkov a tiež by chceli svoju otázku položiť. Takže vás poprosím, aby ste dodržiavali tieto časové jednotky, ktoré som pred chvíľou uviedol. V opačnom prípade využijem toto kladívko, alebo skrátka vám vypnem mikrofón samozrejme, ak nebude iná možnosť. Myslím, že na úvod to stačí. Vy poznáte všetky pravidlá, pretože ste ste už boli na zo pár vypočutiach. Mám pocit, že je tu trošku menej kolegov, možno sú ešte na vypočutiach v iných výboroch. Takže pani Kroes, nech sa páči, máte slovo. Písomné Podklady dostal každý z kolegov, každý si to mohol prečítať. Takže, pani Kreus, máte slovo, zaujímajú vás nás, vaše predstavy. Ďakujem pekne, pán predseda Royal. Ďakujem pekne, vážení poslanci, za túto príležitosť, aby som vám predstavila moje myšlienky, ale nielen vám, ale aj všetkým Európanom, ktorí teraz live sledujú toto vypočutie. Web streaming, teda vysielanie cez internet tohto vypočutia je naozaj silným symbolom. Je silným symbolom toho, že informačné a komunikačné technológie sú mimoriadne dôležité v životoch Európanov. Informačné a komunikačné technológie využívajú občania dennodenne. Ide o motor rastu, zamestnanosti. Tieto technológie zlepšujú kvalitu nášho života a prepájajú naše komunity. Takže inými slovami, IKT zlepšujú nás každodenný život a náš blahobyt. Digitálna agenda by mala maximalizovať takéto prínosy a ja, ak ma podporíte, ak ma potvrdíte vo funkcii komisárky, ja sa uchádzam o vašu podporu, aby som zabezpečila tieto prínosy po celej Európe. Európa dosiahla mnoho v oblasti IKT, ale ešte je pred nami mnoho aktivít. Potrebujeme také nastavenie mysle, ktoré bude chcieť vytvárať trhy, nové spôsoby práce a života. Musíme zainvestovať do preskúmania našich silných stránok, musíme vytvoriť podmienky pre digitálnu ekonomiku v Európe. Ak ma teda potvrdíte vo funkcii komisárky pre digitálnu agendu, tak sa budem snažiť vytvoriť také podmienky, v ktorých nové Nokie, nové Skypy a nové e, štandardy pre mobilnú telekomunikáciu budú môcť v Európe byť zavedené. Týmto prispejeme ku generácii rastu a zamestnanosti v Európe. Myslím si, že v digitálnej agende je šesť takých blokov. Poprvé, výskum a inovácie. Takže väčšie zameranie na výskum a inovácie. Asi 1,7 miliardy eur ročne do výskumu a vývoja na úrovni spoločenstva. Toto je značná suma, ale keď sa na to pozrieme v širšej perspektíve, je to suma nižšia než ročný rozpočet na výskum a vývoj spoločnosti Google. Takže ani len euro nesmie výsť názmar. A tieto prostriedky musia ísť na financovanie výskumu a vývoja takého, ktorý by sa neskočnil bez týchto prostriedkov. A musíme to doplniť aj súkromným financovaním a financovaním z členských štátov. Musíme stávať na talente našich výskumníkov, aby sme vytvorili určitý inovačný ekosystém, kde všetky európske spoločnosti budú mať možnosť participovať na produkcii, na vývoji e, naozaj špičkových produktov. Máme tu samozrejme tradičné inštrumenty, rámcové programy, ale máme tu aj rôzne formy verejno-súkromných partnerstiev. Bez ohľadu na to, pre aké prostriedky sa rozhodneme, cieľom by mali byť také technológie, ktoré naozaj zlepšia náš život, napríklad technológie, ktoré umožnia nezávislý život starším občanom, technológie, ktoré znížia náklady na zdravotnú starostlivosť. Dánsko je pionierom v tejto oblasti. New York Times o tom napísali veľmi dobrý článok, že Dánsko je ďaleko pred USA. Ďalej sme tvorili technológií, ktoré budú prepájať podniky a ľudí a potom technológie, ktoré ekologičtia prepravu, dopravu, no a potom infraštruktúry. Potom infraštruktúra, to je ten druhý veľký blok, teda prepojenie vždy a všade. Aby sme takéto prepojenie dosiahli, musíme investovať do vysokorýchlostných širokopásmových sietí a do lepších eh, bezdrôtových aplikácií, ktoré budú využívať eh, rádiové spektrum efektívne. Na to sú samozrejme potrebné eh, náležité stimuly súkromných investícií bez opätovného vytvárania monopolov v našich sieťach. A takouto infraštruktúrou dosiahneme, alebo s takouto infraštruktúrou budeme potrebovať aj konkurenčné trhy, teda trhy, na ktorých je skutočná hospodárska súťaž a kde sú férové ceny. Tretí blok, toto je dôvera a bezpečnosť. Musí to byť dôvera v informačné a komunikačné technológie. Ak jednotlivci budú mať obavu, pokiaľ ide o ich súkromie, pokiaľ ide o ohrozenie detí, lebo podvody, v tom prípade vývoj informačných a komunikačnej technológií nebude napredovať. Ďalej tu musí byť samozrejme transparentnosť, musí tu byť riadna správa internetu. Štvrtý blok. Naši občania na to, aby boli konkurencieschopní, a teda podniky na to, aby boli konkurencieschopné, musia mať možnosť využívať informačné a komunikačné technológie. Skrátka, človek musí byť v centre nášho záujmu. Musíme vytvárať siete a zariadenia, ale ak napríklad starší občania alebo tí znevýhodnení nebudú e, schopní ich využívať alebo podniky nebudú schopné využívať, tak skrátka naše cieľa nedosiahneme. Piatý blok. Otvorené štandardy a interoperabilita v digitálnej spoločnosti. Verejné organizácie by mali robiť to, čo propagujú. Ak nevyužívajú otvorené štandardy, prečo by to mali robiť občania? Ja sa tomu budem venovať od miestných, od miestnej úrovne až po európske inštitúcie. Napríklad mapy, informácie o počasí. Ak tieto nebudú interoperabilné, ako ich môžeme využívať? A preto sa chcem venovať novým spôsobom vytvárania štandardov IKT v Európe. Šiestý blok. Toto je jednotný trh online. Európsky online trh zatiaľ je takou určitou mozaikou, nevyrovnanou mozaikou národných e, trhov. Sú tu rôzne formy regulácie, a toto skrátka blokuje a frustruje ako spotrebiteľov, tak aj podniky. Takže chcem s vami spolupracovať, ak ma teda potvrdíte vo funkcii komisárky. Chcem s vami spolupracovať s vami aj s členskými štátmi a ostatnými komisármi, aby sme vytvorili skutočne jednotný online trh pre tovary, pre komerčné a kultúrne obsahy, ako aj pre služby. Digitálna agenda, keď e, budem e, mať toto portfólio, tak sa e, samozrejme budem opierať o správu 2015.eu, ktorú pripravila pani Delka Stio. Tieto bloky, ktoré som spomínala, však nie sú cieľom, sú len prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa na zachovanie našej histórie, na zvýšenie bezpečnosti v Európe alebo na premostenie tej digitálnej priepasti. To sú európske riešenia, ktoré nám umožnia zlepšiť každodenný život všetkých Európanov. Ako chcem implementovať tieto myšlienky, ktoré som odprezentovala? Európsky par- parlament má veľkú zásluhu na konečnej forme balíčka o telekomunikáciách a smernice o médiách a audiovizuálnej oblasti. Teraz je potrebné, aby sme ten potenciál príležitostí pretavili do praxe a aby sme sa dostali do tejto praxe, k tejto praxi, tak potrebujeme silnú podporu členských štátov a musíme naozaj reagovať veľmi prísne, ak dôjde k porušeniu európskej legislatívy. Ak ma podporíte, tak e, budem spolupracovať e, s priemyslom a s všetkými aktérmi, tak, aby digitálna agenda sa vyvíjala na základe konsenzu a inovatívnym spôsobom. Mala by to byť situácia výhodná pre všetkých, lebo takto dosiahneme najlepšie výsledky. Chcem vás ubezpečiť, že ak e, tu nebudú e, potrebné výsledky, tak verejné orgány budú musieť prevziať zodpovednosť za dosiahnutie týchto cieľov. Prečo mám taký obrovský záujem o toto portfólio, o tento rezort? mňa naozaj veľmi zaujíma, je to pre mňa veľká výzva, digitálna agenda. Vo funkcii komisárky pre, hospodársky, pre hospodárskú súťaž um, v tejto funkcii som preukázala, že uh, som veľmi dobrá mediátorka a že som naozaj realizátorka. Iste viete, že som veľmi priama, viete, že pôsobím veľmi transparentným spôsobom a že chcem to najlepšie pre občanov Európy. Takže spájanie ľudí, naozaj realizácia vecí v oblasti operability, otvoreného štandardu, výberu pre spotrebiteľov v oblasti broadbandu, v oblasti vysielania, v oblasti online trhov. Som prispela ku skutočnému pokroku pre občanov a podniky v portfóliu, v ktorom momentálne stále pôsobím. Samozrejme, od myšlienok k implementácii je ďaleko, ale dúfam, že sa vám mi podarí dokázať vám, že dokážem prejsť od slov k činom. Vypočujem si vždy so zaujímom vaše rády a teším sa na vašu podporu, keď ma potvrdíte v mojej funkcii a ponúkam vám úzkú spoluprácu s vami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prvú otázku pani Del Castillo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani Cruz, pani dezignovaná komisárka v mene eh, mojej skupiny vás vítam na vypočutí. Predseda barosu, ako ste aj vy sami, samopovedali, povedali, oznámil vo svojom politickom programe, že bude tu takáto európska digitálna agenda s tromi hlavnými cieľmi. Prekonanie prekážok v rozvoji jednotného konkurencieschopného digitálneho trhu, propagácia investícií do e, prístupu k širokopásmovému východu vysokorýchlostnému internetu a takisto prekonanie rozdielov v digitálnej oblasti. No a my budeme tiež diskutovať o iniciatívnej správe o EDA a hladké fungovanie digitálneho hospodárstva je kľúčom, ak má e, hladko fungovať celé e- európske hospodárstvo, ale napriek tomu si všetci uvedomujeme, že sme ešte veľmi vzdialení od toho, že by tu bola Európa so skutočným digitálnym trhom pre online služby. Ešte ďaleko sme od dosiahnutia tohto cieľa a tie čísla hovoria same o sebe, za seba. Len 7 webových transakcií eh, sú svojou povahou cezhraničné. Len 7 eh, internetových transakcií eh, sú cezhraničné. Spomínali si viaceré opatrenia, ale buďte trošku podrobnejšie. Aká, aké sú priority, ktoré budú vaše priority na to, aby sa dosiahol skutočný jednotný trh? Mr. Chair, um, the honourable member uh, just touched... Vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, oblasť, ktoré uh, ktorej je vysokou prioritou nielen pre predseda Barosu, ale aj pre všetkých zúčastnených je, potenci- uh, je práve digitálna agenda. A predtým, než sa dotknem tých priorít, keď hovoríme o digitálnej agende, nie je to cieľ sám o sebe. Je to prostriedok, aby sme sa v končnom dôsledku dopracovali k nejakému rozdielu v Európe. A komunikačné technológie zlepšujú každodenný život. No, hovoríme o občanoch, o podnikoch, o pracovných miestach, prosperite, kvalite života o spájaní sa. Ja myslím, že je tu niekoľko priorít a v každom prípade potrebujeme skutočný digitálny jednotný trh. Hovoríme o kreatívnom obsahu online. Potrebujeme tento jednotný trh. Čiže nad tým sa musíme zamyslieť, keď hovoríme o tomto online trhu. No a keď sa pozriem na tie zodpovednosti, ktoré doteraz mám, eh, ide aj o to, aby sa ľudia spájali napríklad prostredníctvom tých okrúhlych stolov online. A naozaj sme niekedy išli aj do rizika, dávali sme do uh, E, dohromady e, strany, ktoré by sa niekedy stretli skôr na súde než takto a bol to úspech, bol to krok správnym smerom, takže je to dobrým východiskom v tomto prípade. To je vlastne to stanovisko k rozvoju kreatívneho obsahu na digitálnom trhu a viem, že ste veľmi konštruktívne v tejto iniciatíve, ktorá otvorila verejné konzultácie k možným politickým alternatívam, ako prekonať teritoriálne rozdiely pri licencovaní e, kreatívneho obsahu a aby sa našli spôsoby efektívnejšie chrániť e, držiteľov práv k kreatívnemu obsahu. Takže spolu s komisárom Banierom sa chceme pozrieť na tieto priority a nechceme hovoriť len o e, nejakom poskytovaní. I segunda i breve pregunta. Ďakujem pekne. A druhá veľmi stručná otázka. Súčasťou regulačného rámca je vy prekonanie ex ante regulácie pri elektronických transferoch, aby nenarúšali konkurenčné e, zákony. A tento trh, ktorý v mnohých oblastiach bol veľmi konkurencieschopný a bol tam veľmi tvrdá eh, eh, konkurencia za posledné roky. Eh, ako si myslíte, že sa dá postupne upustiť od tej ex ante regulácie? A ak to všetko máme eliminovať, myslíte si, že sa to dá ešte počas vášho úradu, vášho pôsobenia v úrade? No už ak to bude 5 rokov, tak áno. Dankeschön. Ďakujem pekne. Pani Trautmann. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Pani Kroes. Viete, že tá hybná sila, ktorá má vychádzať z tohto sektora, je dôležitá pre ekonómiu aj sociálny aspekt Európy. My počúvame vaše záväzky, vašu vôľu eh, urobiť tú reálnu priemyselnú politiku v rámci EÚ, ktorá doteraz zatiaľ bola e, taká možno nie celkom jasná v rámci komisie, takže to je veľmi zaujímavé počúvať aj o týchto investíciách, ktoré vytvoria pracovné príležitosti a ktoré e, eh, zlepšia situáciu pre Eh, spotrebiteľov. Včera, pani Gegen Queen, s ktorou budete eh, mať spoločnú zodpovednosť za inovácie, mm, tu eh, predstavovala svoje vízie. Máte podobné predstavy, predstavy ako ona, pokiaľ ide o túto kľúčovú otázku konkurencieschopnosti. Očakávame od vás jasný signál a aj presné mm, záväzky. Fokus. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa sa pýta, či podporujem prístup priemyselnej politiky. Ja som si istá, že ma poznáte trošku lepšie. Pri získavaní informácií som naozaj veľmi pragmatická, nemohla by som byť holandskejšia, než som. A ja sa naozaj pozerám na výsledky. Čiže beriem túto príležitosť eh, možno na vysvetlenie pár vecí a ak budem mať tú príležitosť urobiť to, čo treba urobiť v digitálnej oblasti. Musíme hovoriť napríklad o NGA, o spolupráci s tými, ktorí sa podielajú na tomto procese. Oni investujú a my ich naozaj potrebujeme. Potrebujeme, aby investovali do týchto nových infraštruktúr. No a my ako komisia povieme, že by malo byť 100% pokrytie širokopasovým internetom, tak e, netreba veľa predstavivosti na to, aby si človek uvedomil, že skutočne musíme začať už zajtra. Tak povediac, pretože inak to jednoducho nezvládneme. Ak to mu to hovoríte, priemyselná politika, tak áno. Som s vami. Pre mňa je najdôležitejšie, aby sme... Áno, to je také rýchle. Ale vážne, Myslím, že keď budeme hovoriť o tejto časti digitálnej agendy, keď budeme hovoriť o e, globálnom prístupe e, k 100% pokrytiu s širokopásmovým internetom v Európe, máme tu dva dôvody. Musíme posilniť našu konkurencieschopnosť, naše príležitosti e, dostať sa naozaj na špičku, ale je to obrovská príležitosť posilniť ekonomický rast, vytvoriť pracovné príležitosti. Keď už len hovoríme o tomto druhu investícií, mm, myslím, že vám nemusím vysvetľovať, že s tým sa dá, tak povedať, začať budúci mesiac, aby sme tu mali politiku na tvorbu pracovných príležitostí a na mm, Mm, poháňanie ekonomiky. Oui. Pani Trotman, no, mm, nie som úplne s vami, pretože vaša odpoveď ma úplne neuspokojila, najmä pokiaľ ide o inovácie. Občania očakávajú od zodpovedných politikov dodržiavanie základných práv a mm, Mali sme tu rôzne diskusie, napríklad v rámci telekomunikačného balíka, ohľadne toho, aká je sloboda prejavu na internete a takisto aká je ochrana súkromného života a práva na e, obhajobu. Čiže ako môžete zaručiť, že ten kompromis, ktorý sme e, prijali, nebude obchádzaný nejakými medzinárodnými dohovormi, ako je akta, o čom momentálne rokuje DG Trade aby sa to nespochybňovalo napríklad v aký komunitér tieto naše slobody, prosím som týchto technických sprostredkovateľov. Takže um, ako sa staviate k tejto problematike? I don't need, uh, much. Myslím, že nemusím ani dlho hovoriť o tom, že ja som veľmi za a mm, nebudeme mm, ako zákonné právo vôbec mm, o, o tých nemusíme diskutovať. To je základná línia keď hovoríte o tých obchodných do- dohodách na potlačanie e, falšovania, eh, tento eh, bod musíme prediskutovať s Karlom de Chuchtom. Ako viete, tie rokovania o akta majú nám dať medzinárodný rámec, aby sa zlepšilo presadzovanie e, zákonov a práva v boji proti pirátstvu, proti e, nejakým veľkým porušeniam. A k týmto porušeniam, respektíve tieto porušenia páchajú veľké zločinecké organizácie. Čiže partnery v rokovaní sa zvyknú odvolávať na rastúci význam internetu pri porušovaní práv vlastníctva, avšak nebol zatiaľ dohodnutý žiadny text, bola navrhnutá určitá tabulka zo strany USA a pre komisiu je cieľom rokovaní, aby naši medzinárodní partnery zaručili poprvé rovnakú úroveň ochrany práv vlastníctva, ako momentálne uplatňuje EÚ so všetkými príslušnými zárukami, ktoré dáva aký komunitér a komisia zabezpečí a Karel povie určite to isté, že tu musia byť dané potrebné záruky a v súlade so súčasnou úrovňou harmonizácie pradušovného vlastníctva nedôjde k žiadnej harmonizácii nie cez nejaké zadné vrátka, takže pridržame sa našej linie, oni sa musia vybrať smerom k nám. Ďalšia otázka pani Ek a poprosím, aby ste dodržiavali čas aj pani Krus, pretože inak budem musieť to prerušiť. E, budeme musieť e, zobrať mikrofón, lebo nie to nestihneme vyriešiť všetky otázky. Pani kolegyňa Ek, ďakujem, pán predseda. Aj ja za skupinu ALDE chcem vás privítať na vypočutí pani dezignovaná komisárka a Internet sa stal vynikajúcim priestorom pre inovácia a pokrok vďaka slobode užívateľov, tým, že sa môžu samostatne rozhodnúť. Táto sloboda e, niekedy e, zdá sa byť ohrozená v štátoch, ktoré vyvíjajú úsilia na kontrolovanie všetkého, aj toho, čo si na sebe pos posielame. Potom e, nedávno tu bola tá situácia Google v Číne a my v Európe sme ukázali svetu, že je možné skombinovať právnu istotu pre občanov aj s veľmi jasným smerovaním liberálneho trhu. Takže budete pokračovať v tejto nastúpenej európskej ceste, aby ste zabezpečili neutralitu e, internetu z oči voči trhu na, m, mm, proti nejakým prílišným reguláciám zo strany štátu. Pani Kroos. Um, I'm very much in favor and... Ja som veľmi za a to určite v tom sa zhodneme všetci, ako som aj z vašej informácie uh, vypočula, že musí ostať zachovaná neutralita internetu a Osobne vám musím povedať, že ja som si tam aj srdiečko nakreslila na môj papier k tejto téme. Je to teda pre nás nesmierne dôležité. Komisia chce zachovať e, neutrálnu povahou e, internetu. A je tu niekoľko dôvodov, možno viac než e, pár dôvodov, aby sme boli veľmi obozretní, pokiaľ ide o ohrozenie neutrality internetu, ktorá, ktoré môže e, nastať z rôznych smerov. Blokovanie alebo diskriminácia napríklad v mobilných operátorov e, v niektorých členských štátoch. To je len jeden z príkladov a myslím si, že tam musíme byť veľmi dôslední a veľmi transparentní. A preto sú tu tie revidované a pravidlá transparentnosti pre spotrebiteľov. A čo ste sa dotkli, teda prípad Čína Google, myslím, že všetci sa zhodneme, že toto je prípad, kde sa ukazuje, že tá vysoká sofistikácia, vysoká sofistikovanosť um, počítačových útokov e, tu je, treba byť teda obozretný, treba to vnímať tento prípad je veľmi znepokojivý, pretože je to zamerané proti aktivistom v Číne, aktivistom v oblasti ľudských práv. Je to útok na slobodu prejavu, čo je veľmi dôležitá téma pre Európsky parlament a Európsku komisiu. A samozrejme ide aj o slobodu prejavu. Takže toto opäť ukazuje, že nemôžeme nič brať ako samozrejmosť, že by niekto zdieľal naše názory na tieto témy. Kolegin Ek. Pani Ek. Mnohí mladí ľudia eh, sú veľmi nespokojní práve s tým, eh, s tými otázkami integrity a práv. Napríklad mm, aj u nás doma je to veľká téma. Teda otázka napríklad, či Európsky ombudsman by sa mal uh, vlastne viac venovať uh, vo svojej činnosti aj uh, napríklad porušeniam uh, takéto osobnej integrity. I get your point, but I think that it is not... Áno, uh, asi viem, o čo vám ide, ale myslím, že to nie je v jeho zodpovednosti. On zodpovedá za vlastne takú vnútornú stránku našej organizácie. A myslím, že sú tu aj zaujímavejšie možnosti. Ale môžeme sa k tomu vrátiť neskôr. Rada si to s vami neskôr prediskutujem. Pretože toto je veľká téma. Ombudsman v tomto prípade podľa mňa nie je vhodný na riešenie toho problému. Herzlichen Dank, kolega Lamberts. Riešená vďaka, kolega Lambert. Euh, pani Kruz, vítam vás mene zelených. Veľmi sa nám páčilo vaše mm, pôsobenie na mm, čele DG konkurencie, schopnosť, hospodárska súťaž a dúfam, že aj váš nástupca zachová takúto úroveň konania. Chcel by som sa vrátiť k tej neutralite internetu. Povedali ste, že internet je nástroj v službách trhu, nástroj e, verejnej služby, ale je to nástroj demokracie, je to nástroj, prosím som, ktorého právo prejavu a sloboda prejavu sa dá lepšie zachovať, za, e, než nejakým akýmkoľvek iným spôsobom. Čiže ak sa pozeráme na tú neutralitu internetu, môžeme sa zaujímať aj e, o spôsob, e, ako napríklad riedia e, poskytovateľia internetový trafik. No a potom treba sa pozrieť na všetko, čo sa týka alebo čo bráni neutralite internetu. poznáte tie otázky technické povahy, napríklad v prípade Microsoft. Ako predpokladáte, že budete konať v tej technologickej dimenzii neutrality internetu, aby sme si zabezpečili, že tá sieť ostane neutrálna. Fokus. Some... Ak dovolíte, ja by som poprosil teraz o pomoc, o podporu. It's... I, I got your... You want me in English or... No, no, no, no. So, yeah, Apologize. Kleine technische Probleme, die hatten wir heute schon mal. Ist alles bestens. Všetko sme, na všetko sme sa pripravili, aj keď nastali možno malé technické problémy. No, aj keď sme sa dobre pripravili, občas sa chybička stane. Potom týchto 10 minút, ktoré, sme, ktoré teraz stratíme, si odrátame.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 Haben Sie die Frage verstanden, Frau Kruse, eben noch von Kollegen, oder soll er die wiederholen? Ja by sa tá otázka zopakovala, alebo ste zachytili? Á, ja to zvládnem. Takže mysleli ste Microsoft a neutralitu sieti. Áno, ide tu o dopad technologického výberu na technológie, ktoré ovplyvňujú neutralitu. To je moja otázka. Čo môžete spraviť vo vašej pozícii? We are not blocking Ide o to, že my neblokujeme žiadne možnosti pre určité technológie. To znamená, že pre tieto technológie je tu určitá možnosť, ak teda hovoríme o tzv. open source technológiách, tak je tam možnosť ich využívať. Ak by sme tak nepostupovali, vznikla by situácia, kde dominantný hráč by jednoducho zneužíval svoje postavenie a toto nechceme povoliť. To znamená, že sieťová neutralita je skutočne jasné dodržiavanie neutrality sieti. Ak by sa mohol ešte doplniť, skôr ma zaujímalo, akú úlohu môžu zohrávať informačné technológie a ako môže prispieť k, k ekonomike, ktorá má nízke emisie, ako môže prispieť k ďalším témam, ako je mobilita, efektivita sieti a tak ďalej. Aké iniciatívy by ste chceli zahájiť za účelom toho, aby ste E, urýchlili dopad informačných technológií na transformáciu našich ekonomík. Sú tu veľké možnosti a musím tu spolupracovať s viacerými kolegami. To je práve to, čo je zaujímavé na tomto rezorte. Nie je to niečo, čo je také uzavreté samo o sebe. Ide tu o zdravie, elektronické zdravie, ide tu o kultúru, ide tu o obchod, hospodárstvo, vnútorný trh, energiu a je tu o spoločné iniciatívy, kde môžeme dokázať napríklad, keď ide o energetiku, tak môžeme tu mať tie inteligentné merače a môžeme znížiť našu energetickú spotrebu. Potom je tu udržateľnosť. Áno, skutočne je možné, keď rozvinieme technológiu, vyvinieme, riešiť všetky tieto problémy. A to je to, čo ma skutočne zaujíma. To znamená, že tu ide nielen o prosperitu, ako som už spomínala, ale máte určité pozadie, ako je udržateľnosť, bezpečnosť a zároveň mobilita. Je to zdravie, samozrejme aj voda, energia. To znamená, že takéto iniciatívy e, môžeme využiť a ak ma podporíte, tak v rámci nášho nového programu, čo bude 8 výskumný program, tam budeme diskutovať o našich prioritách. Som si vedomá, že e, sú tam určité rizika, potom určité riziko, ale v každom prípade ja som skôr za to, aby sme si vybrali viaceré témy, ktoré sú skutočne dôležité, kde, by sme boli, kde, kde sme výborní, kde sme lídrami. Je to pre mňa lepšie, ako sústrediť sa potom na, zamerať sa na všetko a snažiť sa tak pôsobiť, lebo Nepodarí sa vám všetkých ľudí presvedčiť, získať ich na, na vašu stranu. Tento postup možno nie je zlý, ale nie teraz. My sa teraz musíme zamerať na určité oblasti. A v niektorých oblastiach sme teda dosiahli veľký pokrok. Pán kolega Remek. Ďakujem, eh, pane predsedo. Eh, vážená pani... Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Vo vašich písomných odpovediach, ako aj vo vašom príhovore na úvod, ste okrem iného sa vyslovili proti digitálnej priepasti, ktorá sa týka predovšetkým zraniteľných skupín verejnosti. Mne by zaujímalo, ako chcete zabraniť tomu, aby starší občania, nezamestnaní a domáci, domácnosti, ktoré majú menej peňazí, neboli sociálnych dôvodov znevýhodnení pri vytváraní digitalizovanej informačnej spoločnosti. Existujú viaceré štúdie, ktoré vypracovala Írska univerzita, univerzita v Cork pre Eurostat, že je tu riziko, že vznikne sociálna nerovnosť v novej forme, lebo určité vrstvy obyvateľov nemôžu využívať informačné technológie ani počítače v dostatočnej miere. Pani Kroos. Táto otázka sa mi páči lebo podľa mňa jeden z problémov, ktoré musíme riešiť, je, že už nežijeme iba so sieťami a digitálnymi médiami, ale sme vlastne v týchto sieťach a v digitálnych médiách. To znamená, že nie je to to, na čo sme boli zvyknutí a čo niektorí, niektorí ľudí zaujímalo. Nie, dnes je to už ináč, dnes sme do toho zapojení. A myslím si, že toto je jedna z víziev tohoto rezortu. Viem, že sú tam sú, existujú určité skupiny, ktoré môžeme sociálne identifikovať, alebo to môžu byť ľudia z určitého veku, kde vidíme, že žiaľ strácame generácie práve preto, lebo to ide tak rýchlo, ale my tu máme zodpovednosť týmto ľuďom pomôcť. Aby nemali strach lebo dokonca môže to byť aj pre nich zábavné, môže im to spôsobiť veľa potešenia v živote. A preto musíme e, aktivizovať e, členské štáty, keď teda bude širokopásmový internet všade, pokrytie na 100%, ale už nesme byť žiadne ospravedlnenie, aby sme sa nezameriavali aj na tieto skupiny. Skutočne musíme začať v oblasti vzdelávania, ale sú tam aj iné možnosti. A to je to, čo som už spomínala a Myslím si, že určite viacerí z vás ich prečítali ten článok New York Times o Dánsku. Bol to tuším pondelok alebo v útorok, kde bola téma o zdravotnej starostlivosti a tam e, sa písalo o starnúcom obyvateľstve, kde sú zároveň určité možnosti a dnes je to lacnejšie ako inokedy. Takže sú tam určité možnosti, plne s vami súhlasím, musíme byť obozretní a musíme sa zamerať na tých, ktorí možno nie sú si v súčasnosti vedomi toho, aké dôležité to je. Niekedy o tom ani nevedia. Kolega, eine Nachfrage, bitte. Máte doplňujúca otázka? Odpoveď e, a... E, e, Ďakujem pekne za odpoveď a ešte by som doplnil. Váš krajín z našej skupiny GUNGL, pán Denis de Jong, spomínal situáciu pri malých a stredných podnikoch. Ide o rýchle digitálne siete, kde sú zastúpené asi na 10 Ako chcete zmeniť túto situáciu? Ako by ste chceli chrániť malé inovačné podniky, ktoré sú častokrát pohltené tými veľkými spoločnosťami? Again, one of my hobby horses, so to say. Je to opätovne jedna z mojich, tak povedať, obľúbených oblastí, keďže ja som zodpovedná za hospodárskú súťaž, tak som sa zameriavala na malé a stredné podniky. A teda zobrala som si tým podstatne viac, ako keby to bolo iba hobby. Väčšina našich podnikov sú malé a stredné podniky. Keď hovoríme o tom, že chceme rozširovať našu ekonomiku a vytvárať pracovné miesta, tak áno, to sú tieto podniky, ktoré vytvárajú pracovné miesta, to nie sú vlády. No a keď z tohoto vychádzame, tak musíme tieto podniky brať vážne. A nestačí ich len brať e, vážne. Sú tu aj štátne opatrenia, určité usmernenia pre malé a stredné podniky. Toto je možné prepojiť tiež s touto, s týmto, s touto vecou. Je tu možnosť pre štátnu pomoc, pre širokopásmový internet. A čo mňa osobne veľmi zaujíma na tomto rezorte, na čo chcem zamerať, to nie len o využívaní toho, čo už máme, ale ide o to, aby sme podporovali inovácia a výskum aj v týchto oblastiach. My všetci vieme, o čo tu ide. Tak povediac podporujeme nielen chlapcov a dievčatá v škole. Chceme, aby všetci naši obyvateľia boli zapojení do inovácií a aby sa nám všetkým darilo. To znamená, že musíme sa zamerať na malé stredné podniky a musíme vyvíjať nové možnosti, musíme sa zamerať na inovácia, výskum. To znamená, že musíme ich tlačiť do toho, aby boli aktívne, lebo možnosti tam sú. Kolega Bontes. Kolega Bontes. Frau Kusch, Ik zal u uh, mijn vraag stellen in het Nederlands, uw uh, moedertaal. Ik denk dat u dat... Pani Kroes, chcel by som vám položiť otázku po holandsky. Určite sa vám to bude páčiť. Najprv by som vám chcel pogratulovať k vašmu navrhnutiu holandskou vládou. Najprv téma vnútorného trhu. Vieme, že vnútorný trh ešte nebol ukončený vo všetkých oblastiach Napríklad Nemecko chráni nemecké podniky, francúzsko-francúzske. Je to ešte stále tak. A holandské podniky tým pádom majú častokrát problémy. Pre všetkým sa to týka podnikov v oblasti telekomunikácií. Práve preto moja otázka na vás. Čo spravíte na to, aby ste zabezpečili rovnosť šancí v oblasti telekomunikácií? Myslím si, že je dôležité pre slobodu v Európe, aby tu bola rovnosť šanci a preto moja otázka na vás, čo chcete spraviť tejto oblasti? Vážený pán predseda, vážený pán poslanec, touto otázkou ste naznačili, aké je dôležité nie len sa pekne vyjadrovať o vnútornom trhu, o cezhraničnom vnútornom trhu, ale zároveň, aké dôležité je ho implementovať v praxi a zabezpečiť to, aby fungoval. Myslím si, že bez pochyby budeme všetci toho názoru, že ešte nie všetko sa uskutočnilo. Ja som tá posledná, ktorá by tvrdila, alebo respektíve poviem tak, že ja som tá posledná, ktorá by netvrdila, že už nemáme čo robiť. Možno ja sa na to pozerám trošku negatívnejšie ako vy. Nie je iba o telekomunikácii, nie je celkovo o vnútorný trh. v mojom terajšom rezorte som zistila, že keď sa hospodárstvu darí horšie, tak vznikajú protekcionistické tendencie. Áno, to sme zažili a práve preto musím povedať, že tam, kde vidíme takúto tendenciu a keď konáme, tak tie reakcie celkovo sú pozitívne. Medzičasom všetci vedia, že komisia Brusel koná a že nie je možné porušovať európske zmluvy. Myslím si, že to je teraz všetkým jasné. A teraz špecificky k téme telekomunikácií, to ste spomínali správne. Skutočne v tejto oblasti je pravdou, že čo sa týka liberalizácie telekomunikácií, tak je to rozhodne veľký pokrok v niektorých štátoch, ale vieme, že sú členské štáty, kde to neprebieha dostatočne a nie je garantovaná rovnosť šanci. Vy ste sa pýtala, aké mám plány v tejto oblasti. Ja budem veľmi pozorne sledovať, čo sa kde deje. A budem konať, ak sa niekto bude sťažovať na nespravodlivú hospodárskú službu, slu, súťaž. Budem sa tu ale opierať iba o fakty a budem sa musieť konkrétne zamýšľať nad tým, čo spraviť a budem kontaktovať príslušné podniky a štáty. To znamená, spravím všetko, čo je v mojich silách. Doplňujúca otázka? Nee, dank u. Het is een eh, duidelijk verhaal. Ik heb geen eh, aanvullende vraag. Ďakujem pekne. Už nemám doplňujúcu otázku. Tá odpoveď bola jasná. A teraz pán Rybich. Ja, danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau ich freue mich. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážená pani komisárka, som rád, že v rámci vypočutia môžeme vyjasniť dnes niektoré otázky. Preto sa chcem spýtať, aký je váš názor na posudzovanie roamingu ako sa na tebe pozerať ako komisárka pre hospodárskú súťaž a komisárka pre digitálnu agendu? Spomeniem určitý príklad, spomeniem tu dátový roaming. V nariadení o datovom roamingu máme tu stanovené maximálne e, veľkoobchodné ceny. 1 MB môže stať maximálne 1 euro. A v mojej domovskej krajine v súčasnosti za rovnaký objem sa platí 1 cent v malom obchode. To znamená, že je tam obrovská rezerva, to ma platím 1 cent, ale keď si presuniem dáta z Rakúska do Belgicka, tak zaplatím 13,9 eh, eur za ten istý výkon, tak znamená, že 1 cent, 1 euro alebo 13,9 eur. Čo sa týka hlasových služieb, tak vidím, že napriek tomuto roamingovému nariadeniu je tu tá hranica 0,52 eur. Toto väčšina operátorov dodržiava. Medzičasom máme národné tarify, kde sú ceny od 4 centov, takže porovnáme 4 centy a 52 centov. Ako sa pozeráte na tento rozdiel ako komisárka pre hospodárskú súťaž a ako komisárka pre digitálnu agendu? Pani Krus. Um, hope, hope, uh, hopefully I'm a, a bit consistent that there is not too much pevne dúfam, že tam, nie je takýto, že tam nebude takýto veľký rozdiel, ak ma podporíte, lebo samozrejme to bola veľmi zvláštna situácia. Ja veľmi dobre viem, pán predseda, že sa že zodpovedám e, veľmi kompetentné, otázku veľmi kompetentného poslanca. Samozrejme, že vy ste boli spravodajca, že vy viete všetko o tejto téme, Dokonca sme svojho času spolupracovali s tým, poskytli mnoho informácií a to bol jeden z podnetov, ktoré viedli k tomu, aby sme začali konať. Samozrejme, to, čo sa dosiahlo, to je výborné. Kompliment parlamentu pani Reding, lebo to bola skutočne výborná spolupráca a som si úplne istá, že keďže sme spravili tieto kroky a sme prijali tieto rozhodnutia svojho času 2007 a 2009, tak veľa sme dosiahli. Ale dnes, keď sa na to pozrieme, tak s reálnymi očami, tak tie témy, ktoré ste spomínali, ako dáta a tak ďalej, to, čo vás nepakuje, samozrejme, to je veľmi aktuálne, to znamená, že musíme pokračovať v našom úsilí. Ideálnym riešením by bol európsky roamingový trh bez hraníc. Nie som si istá, či 5 rokov bude stačiť na to, aby sa to podarilo. Myslím si, že nebolo by to reálne, ale... Lebo toto je veľmi taká zložitá téma. Čo sa týka spotrebiteľov na vnútornom e, trhu s telekomunikáciou, myslím si, že geografické hranice by nemali mať žiaden dopad, alebo ak, tak skutočne veľmi mali na e, službu a na zaplatenú cenu. My musíme počkať na výsledky štúdie, musíme to zanalizovať a musíme si pozrieť, kde sú problémy a môžem vás ubezpečiť, že po marci, keď si to pozrieme, budeme určite komunikovať, ak teda ma potvrdíte v tom, aby som e, pôsobila v tom mojom novom rezorte. Pán, pán Rybich, krátka doplňujúca otázka. Ďakujem pekne. Znamená to, že prípadne by ste chceli predložiť tretie nariadenie o roamingu, alebo by ste prenechali túto úlohu radšej európskym regulátorom? Pani Krus. Your decisions and with the decisions that tie rozhodnutia, do ktorých som bola zapojená v rámci balíka o telekomunikácií, tak to je veľmi dôležité, aby sme si boli vedomi toho, čo sa týka národných regulátorov. Je to úplne nová oblasť. Nie je to iba nová oblasť pre vás, prostredníctvom Lisabonskej zmluvy a rozšírením vašich kompetencií, ale tu hovoríme o tejto oblasti, a aj pre nich je to nové. To znamená, že dôležité je úzko spolupracovať a myslím si, že toto je jedna z tých eh, oblastí, kde sú tie veľké výzvy, kde to GEREK a spoluprácu s parlamentom. Musíme si počkať na predbežnú správu. To bude tento rok v lete. Potom o rok neskôr bude záverečná správa a potom budem mať, dúfam, jasné závery E, nariadenie o roamingu, to by nemal byť môj cieľ. V dôsledku by to mal byť trh, ktorý si to sám bude regulovať. Ale samozrejme, trh si to musí zaslúžiť, musí na to dozrieť a musíme mu preto k tomu pomôcť. Frau Pani Ulskúk. Tak som <clears throat> Fru Ďakujem pekne. Vidím, že máte na vašom saku veľký otáznik. Neviem, ako ste máme interpretovať, ale vychádzam z toho, že sme to my, kto kladíme otázky, vy zodpovedáte. A ja by som sa chcela dotknúť principiálnej otázky, ktorá sa týka sieťovej neutrality, lebo toto je veľmi dôležité. Bola to iniciatíva parlamentu, ktorú zahájila predovšetkým pani Katrin Trautmann, a potom komisia zahájila dohľad a dnes vlastne môžem povedať, čo dosiahol tento dohľad. Ak som to, ako ja som to pochopila, tak je to tak, že komisia vlastne vypracovala určitý dokument o neutralite sieti, ktorý podľa, podľa e, dobrých informovaných zdrojov je taký zmetočný dokument. Vedeli ste nám povedať tomu nejaké e, konkrétne informácie, aby sme odstranili ten otáznik? Po, pokus. Pani Krús. Part to answer, uh, Mr. Chair. Tá najjednúšia časť, čo môžem povedať, je, že prečo mám takúto brožu, brošňu. Áno, ja som si ju vybrala, lebo a chcem samozrejme zodpovedať vaše otázky, ale neviem, aký bude výsledok tohoto vypočutia. Toto som mala na mysli, keď som si ju vyberala. Ale dobre. Čo sa týka tej predbežnej správy, neviem, aké budú konečné závery. Musím to takto povedať. Pokiaľ ja budem do toho zapojená, tak budeme sa držať tej línie, že dôležité je posilniť transparentnosť a trhové sily. A dôležité je aby sme tam mali otvorené neutrálne siete, lebo ináč strácajú množstvo príležitostí a vlastne som to už spomínala, e, keď som reagoval na otázku pána poslanca Lambera. To znamená, že sieťová neutralita je zásadná a nemali sme ísť vôbec inou cestou. O kolegyne, Pani kolegyňa, doplňujúca otázka, nech sa páči. Ďakujem pekne za odpoveď ako som spomínal, že ten dokument je zmetočný, to by mohlo znamenať, že možno máme rozdielne názory na to, čo sa týka sieťovej neutrality. Vedeli by ste nám skrátke povedať, aká je vaša definícia tohoto pojmu? Čo to teda znamená z vášho pohľadu? For me, net neutrality... Pre mňa neutralita sieti a chápem o čo vám ide, že áno, je tam určité, určité, s tom určite nezrovnalosti, aby som tak pekne povedala. A niekedy to súvisí s tými definíciami pojmov. To, čo je kľúčové, je, že či poskytovateľe prístupu na internet a oper- sieťové operátory by mali mať kontrolu nad e, prístupom e, užívateľov a či by to mali nejako limitovať. Ak sú to komerčne motivované e, ciele, tak pre mňa je to neakceptovateľné. Jedine, keď je o bezpečnostné otázky, alebo napríklad spamy, aby som spomenula pár príkladov. Samozrejme, ten zoznam by bol podstatne dlhší, ale nesmie tam byť žiaden dôvod, ktorý by bol motivovaný e, komerčne. Toto je pre mňa sieťová neutrálnosť. Ďakujem pekne, pán Hökmark. Ďakujem veľmi pekne. Jedna z najhlavnejších víziev do budúcna je, ako pristúpať k tej digitálnej dividende. Ako z Európy urobiť vodcu celosvetovú, pokiaľ ide o inovačné technológie rôzneho typu. Takže moja otázka znie, aký postup zvolíme, pokiaľ ide o tú digitálnu dividendu, aby sme zabezpečili že rozdelenie spektra dosiahne takú situáciu, že služby v Európe rôzneho typu budú mať naozaj možnosť sa rozvíjať. Áno, pán predseda, táto otázka. Ja si uvedomujem, že toto je obrovská príležitosť, táto digitálna dividenda. A dochádza k zmene systémov, prechod od analogovej k digitálnej televízii, aby operátori mohli rozvíjať svoje služby. Toto by malo prebehnúť celoplošne, aby sa využil naozaj jednotný trh, aby došlo k čo možno najvyššej miere harmonizácie pretože ak dochádza k rôznym praktikám v členských štátoch, tak e, niektoré aspekty sa strácajú, takže naozaj účinné, efektívne využívanie spektra. Toho sa týkala vaša otázka. Využíval, by dochádzalo by k zvýšeniu kvality, k zlepšeniu možnosti výberu. A dôležité je spomenúť dva aspekty Poprvé, komisia požaduje od členských štátov, aby sfinalizovali predpoklady na ten prechod. Pokiaľ ide o analogovú televíziu, rok 2012 je lehota. A ešte druhá vec, mala by tu byť koordinácia zo strany národných orgánov, aby sa spektrum otvorilo konkurencieschopným a inovatívnym službám. A my dáme k dispozícii harmonizované technické podmienky tým členským štátom, ktoré sa rozhodnú otvoriť tých 800 MHz na bezdrôtovú komunikáciu, teda bezdrôtový širokopásmový internet. Minulý rok prebehla koordinovaná aktivita národných orgánov, pokiaľ ide o otváranie spektra novým konkurencieschopným inovatívnym službám. A toto cestou je treba ísť, takže naozaj obrovské výzvy pred nami stoja. Pán Hökmark, chcete položiť doplnkovú otázku? Ďakujem pekne. Áno, to sa mi páči, ale chcel by som zdôrazniť ten konkrétny postup, ako bude prebiehať tá alokácia. alokácia ako sa vysporiadame s tými rôznymi e, konfliktami záujmov, tradičné použitie, e, nové spôsoby použitia, pretože to je naozaj veľmi kľúčová otázka. Aj keď chceme dosiahnuť jednotný digitálny trh, v Európe, keď sa chceme e, vyhnúť situáciám typu národné roamingové systémy do budúcna. Takže tú digitálnu dividendu musíme naozaj využiť tak, aby sa celoplošne využívali inovatívne technológie. Poviem vám tri veci. Poprvé, vaša vlastná iniciatíva Summit o spektre, ktorý prebehne v spolupráci medzi komisiou a parlamentom. To je podľa mňa vynikajúca iniciatíva z dielne Európskeho parlamentu. A komisia bude podporovať túto iniciatívu. Druhá vec, vychádzajúc z výsledkov tohto samitu, zo záverov tohto samitu, pripravíme program pre rádiové spektrum. Tento program bude viacročný a požiadame členské štáty, aby zistili, aké rozdiely existujú. Samozrejme, s tým, že budú mať na pamäti neutralitu a na pamäti to, že by tu nemal byť e, ani preferenčný, ale ani diskriminačný prístup k už existujúcim poskytovateľom. Takže tu bude naozaj takýto komplexný proces, aby sme dosiahli požadované výsledky a ak sa to výsledky dosávať nebudú, tak potom príde korekcia postupu. Ďakujem pekne, kolegyňa Tikal, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pani kandidátka, ja dúfam, že ten otáznik znamená dvere otvorené dialogu, spoločne istotne nájdeme odpovede na mnohé otázky. Ale teraz tie moje otázky. Internetové trhy si vyžadujú spoluprácu v oblasti dohľadu, v oblasti regulácie, v januári 2010 od tohto dátumu by všetci poskytovateľia mali mať prístup k príslušným informáciám, k relevantným informáciám. Mal by tu byť jednotný bod prístupu prostredníctvom elektronických médií. Tento cieľ sa však zatiaľ nepodarilo vzhľadom na administratívne a právne prekažky dosiahnuť. Je tu potreba mať digitálny certifikát na to, aby ste sa mohli aukcie zúčastniť. Takže mňa by zaujímalo, aká je aktuálna situácia, pokiaľ ide o program E2010 a čo urobíte, aby sme zabezpečili konkurencieschopnosť Európy prostrední pri budovaní informačnej spoločnosti, broadband, elektronická fakturácia a tak ďalej. Pani Kres, nech sa páči. Áno, máte pravdu, že ten časový harmonogram sa nedali dodržiavať. Ale to by nemalo byť dôvodom strácať cieľ spred očí, čím skôr, tým lepšie, ale vy ste spomínali, že tu boli rôzne dôvody, ktoré viedli k nedržaniu časového programu. Poskytovatelia služieb by istotne mali mať e, istotu, že všetci dodržiavajú tie isté pravidlá. Takže môžete si byť istá, že sa tomu budem naozaj venovať, budem to riešiť. Veci, ktoré nespadajú do našej kompetencie, preskutujeme s národnými regulátormi, ako aj s vami. Ďakujem, pani Tikau. Ďakujem. Mám to chápať tak, že plán E2010 bude ďalej pokračovať, že bude mať možno ešte ambicioznejšie ciele. Ďalšia vec, ktorú som chcela spomenúť, to je vytváranie komunikačnej infraštruktúry, dostupnosť informácií a informačných a komunikačných systémov, potom bezpečnosť, ochrana práv používateľov, To sú všetko veci, ktoré sú dôležité v informačnej spoločnosti. Minulý rok 40 Európanov nevyužívalo internet, 46 európskych domácností nemali prístup k internetu pripojenie k internetu. Takže ako by sme mohli dosiahnuť 100% pokrytie širokopásmovým internetom vrátane odľahlých regiónov? Čo zamýšľate urobiť? A čo osoby s postihnutím? Four questions. To boli štyri otázky, som narátala. Prvá otázka moja odpoveď nie áno. E2010 bude pokračovať. Druhá otázka. Prečo nie každý má možnosť využívať tie možnosti, ktoré sú tu Nehovorím o tých oblastiach, ktoré nemajú 100% pokrytie, hovorím o tých, kde to pokrytie je dobré. Že ani tam sa to nevyužíva na 100%. dôvera a zabezpečenie. To sú kľúčové slova. Finančné aktivity alebo aktivity, kde je naozaj potrebná bezpečnosť, je naozaj potrebné zabezpečenie, aby sa predchádzalo nejakému zneužívaniu súkromných údajov a tak ďalej. Takže tomuto sa musíme naozaj venovať pretože je tu veľká miera nedôvery zo strany mnohých, hoci na ňu nie je dôvod, takže mali by sme informovať ľudí, naozaj o sveta viac pozornosti z našej strany, zo strany členských štátov. Tak často je to neinformovanosť. 100% pokrytie broadbandom. Ja urobím všetko, čo bude v mojich silách – aby všetci, dodrž- eh, mm, aby všetci dodržiavali eh, tento akčný plán so štátnou pomocou možno by sme sa mohli dostať na úroveň 100%. A ešte otázka prístupu postihnutých. Toto je na mojom zozname, aby prístup mali všetci. Pani Krivs, kolegyne, kolegovia, troška pozornejšie zaobchádzajme s časom. Obávam sa, že niektorí sa už nedostanú k slovu, takže prosím vás, dodržiavajte vám alokovaný čas. Pán Kancian ako ďalší. Una... Ďakujem pekne, pani kandidátka. Vy máte naozaj veľmi dôležitý rezort, ktorý je ale veľmi citlivý, hlavne tá citlivosť trvalo udržateľný rozvoj, boj proti falšovaniu, boj proti porušovaniu pravidiel, sloboda na strane jednej, ochrana súkromných údajov na strane druhej. Chcem sa obmedziť na práva duševného vlastníctva, autorské práva, digitalizácia literatúry, teda e-books. Táto iniciatíva napreduje, má mnoho výhod, ale práva duševného vlastníctva, autorské práva, ich ochrana je obmedzená. Smernica 29 z roku 2000 sa týka presne tejto oblasti. Členské štáty sú tu v takej oslabenej pozícii na trhu, hlavne z oči voči americkým, americkej úprave. Takže moja otázka, pani komisárka, ako prispôsobíme legislatívu EÚ technologickému pokroku, ako chcete reagovať na celosvetový trend, a pokiaľ ide o ochranu duševného vlastníctva, ochranu autorských práv. Pani Kres? Áno, toto je naozaj veľmi citlivá téma, téma autorských práv a ich ochrany. Falšovanie, piráctvo, toto je taký určitý nekonečný kruh pretože tu máme v rôznych krajinách rôzne legislatívy, preto je veľmi ťažké mať nejakú celoeurópsku iniciatívu boja proti pirátstvu. Všetci sa zhodneme na tom, že tí, ktorí vytvoria nejakú službu alebo nejaký výrobok, nejaký produkt, si zaslúžia za to dostať zaplatené. A ak nevyužijeme možnosť, ktoré poskytuje jednotný trh, tak bude naozaj zložité tú situáciu vyriešiť a chrániť autorské práva. Je to dôležité pre našu ekonomiku a samozrejme, že tí autori to zaslúžia. Takže komisia aj naďalej bude monitorovať situáciu v členských štátoch, iniciatívy v členských štátoch, Budeme podporovať také legislatívne riešenia, ktoré poskytujú širší výber spotrebiteľom. Michel Barnier tiež má záujem o to, aby sa našlo riešenie. Obávam sa trošku, že tí ostatní tieto veci riešia, predbiehajú nás a Európa, keďže sa tomu nevenuje, tak bude skrátka zaostávať, bude na posledných priečkách. Pán Kancian, doplňujúca otázka. Naozaj stručne. Pán predseda. Áno, ten časový harmonogram čas naozaj tlačí, pani komisárka. A dôležitý je prístup napríklad aj pre nevidiacich k dielam literatúry. Áno, áno, o, tiež sa tým budeme zaoberať. Pani Hol, nech sa páči. In your written reply, you mentioned that ICT... Vo vašej písomnej odpovedi hovoríte o, o demografickom vývoji, o klimatických zmenách. Uh, Mnoho informačných komunikačných technológií eh, sa nachádza v systémoch kontroly. Mohlo by to viesť k znižovaniu spotreby energie v logistike, v doprave, v energetike, v budovách a tak ďalej. Takže čo vy plánujete, aby sa takáto technológia dostala do každodenného bežného života? Ide o komunikáciu. Ide o to, aby ľudia boli informovaní. A musíme naozaj využiť príležitosť, musíme naozaj všetkých zaangažovať. V opačnom prípade dosiahneme horšie výsledky, pretože ten potenciál kreativity je obrovský. Takže komunikujme a to som sa snažila dosiahnuť tú komunikáciu aj v mojom portfóliu hospodárskej súťaže týchto otázkach to možno bude ešte väčšia výzva, ale v tomto portfóliu ide o komunikáciu, takže touto cestou pôjdeme. Frau für eine Nachfrage. Thank you. Pani Hol, nech sa páči. Potom e, technológie, navigačné, global positioning, ale e, čo s technológiami na zistenie polohy v prípade, že niekto sa ocitne v nejakom riziku? Takže máte, prosím, nejaký plán, aby všetká technológia, ktorá existuje, aby e, bola k dispozícii vo službe 112, aby mohla zachraňovať životy? All the member states are involved now in this project. Takže áno, pracujeme na tom, všetky členské štáty sa tomu venujú, číslo 112 funguje. Dôležitá je znova komunikácia. Ale aj na členských štátoch ktoré sú súčasťou členského štátu, tohto projektu. Pardon. Takže áno, ide naozaj o záchranu životov a tento systém by mohol pomôcť zachrániť mnohé životy. Nech sa páči, pán Cukalas. Να σας καλησπέρισω ερήτημος κυρία και να σας καλωσορίσω στο Ευρωκοινοβούλιο. Vítam vás v Európskom parlamente, pani dezignovaná komisárka. Traja kolegovia hovorili o neutralite internetu. Ja by som sa pokúsil o nejaké zhrnutie. V prvom rade by som sa vás opýtal, ste ochotná zaviazať sa, že budete chrániť neutrálnu povahu internetu? Aké kroky príjmete, aby ste zaručili túto neutralitu? Otvorenú sieť pre európskych občanov. A hovorili ste tiež o rôznych vystúpeniach eh, v rámci VOIP, Voice of Internet, hlasovej eh, službe cez internet. Čiže bol by sa rád, keby ste sa ešte k tomuto presnejšie vyjadrili. Ďakujem. Pani Krus, opäť spolu s členskými štátmi a s národnými regulátormi budeme postupovať, ehm, je, teda keď hovoríme o neutralite siete, tak nemôže mm, byť nejaký rozdiel v tom, že sa nedá urobiť VOIP, pretože to je iný spôsob využitia tej istej infraštruktúry, tak povediac. Takže tam musíme prinútiť tých majiteľov, tam sa vraciam k odpovedi, ktorú som dala už pani úskok, e, že je tu rozdiel medzi komerčnému dôvodneniu, e, prečo by niečo nemalo byť povolené, než že je to proti pravidlám. Takže musíme byť aktívni, musíme monitorovať, komunikovať že toto je naozaj vážna vec a taká bude naša línia. Myslíte si, že internetová neutralita by tiež mala byť záväzným predpokladom pre nové telekomunikačné siete, najmä tie, ktoré získajú vlastne z tej digitálnej dividendy. V podstate si myslím, že musíme zostať v tej linii, aby to bolo neutrálne a aby to bolo v súlade s novým vývojom. Nehovorím to, nebudem to hovoriť e, navždy, to v podstate nepatrí do môjho rezortu, ale pokiaľ vieme, tak je to teraz momentálne všade. Ďakujem pekne, pán Kalvín. Ďakujem pekne. Pani dezignovaná komisárka, e, bezpečnosť získava na, veľ, na význame a sú tu veľké rizika aj pre e, rozhodujúce siete, e, technológie IKT a občanov ako takých. EÚ by sa mala snažiť nájsť rovnováhu medzi opatreniami na vytvorenie bezpečnosti priestoru a mm, potlačať zneužívanie týchto priestoru ste ochotná napríklad vytvoriť takéhoto koordinátora pre internetovú bezpečnosť, ako bol vytvorený napríklad v USA v iných krajinách. Takýto koordinátor by mohol spolupracovať s 27 národnými koordinátormi internetovej bezpečnosti A myslím si, že bolo by potrebné držať krok s medzinárodnými korporáciami. <clears throat> Involved in what you are touching upon. Áno, myslím, že toto je jedna z tém, ktorá nie je len zneužívaním situácie, je tam aj teda trestný aspekt celej tejto veci, je to viac eh, proti ľudským právam. A dotýkam sa teda tej otázky Google. A dnes ráno som si prečítala v novinách o eh, počítačovej kriminalite, ktorá bola zacielená proti jednej z veľkých bank, kde zákazníci tejto banky dostávali e-mail, ja som to teda dostala od mojich členov kaminentov, je to náhoda, aj oni dostali takéto e-maily s rovnakým obsahom, že ich banka im oznamuje, že je potrebné zmeniť password, teda heslo, a to ich zobralo na falošnú stránku, ktorá vyzerala úplne ako tá reálna, keď tam tí zločinci potom majú všetky vaše e, detaily, e, vy zmeníte vlastne svoje heslo, ktoré oni e, takto získajú a tá pasca vyzerá veľmi dôveryhodne a je tam už mnoho obetí. A obávam sa takýchto e, útokov. A dokonca som bola informovaná, že je tu taký čierny trh, kde hackeri a takíto všelijakí podvodníci mm, získajú údaje k kreditným kartám, heslám a tak ďalej. Viac ako miliónov, milión užívateľov v roku 2008 uh, eh, utrpelo takýmito útokmi. Uh, náklady sa neustále zvyšujú, je to cezhraničná globálna záležitosť, takže uh, to, čo vy ste povedali, aby sme tu spolupracovali, je absolútne zmysloplné. Pretože inak máme pohľad zameraný príliš úzko. Jednou z priorit pre digitálnu agendu by bolo, aby Európa bola najbezpečnejším miestom na svete pre internetových spotrebiteľov a dúfam, že položíte ešte aj doplňujúcu otázku, aby som mohla pokračovať. Nachfrage. Thank you. I'll make that for you, Madam Commissioner Áno, pani dezignovaná komisárka. Ja by som sa ešte raz vrátil k tej otázke e, koordinátora pre počítačovú bezpečnosť alebo internetovú bezpečnosť. Niekde sa tomu hovorí nejaký cyber koordinátor. Títo ľudia naozaj sledujú, čo sa deje a aké opatrenia by sa dali prijať, aby sa posilnila bezpečnosť. A toto je sieť, eh, pre základnú medzinárodnú spoluprácu. Čiže opäť moja otázka, chcete, alebo boli by ste ochotná podporiť takúto pozíciu v rámci EÚ? A e, boli by ste takisto mm, aj proti mm, trošku opačným iniciatívam, napríklad tej smernici na prechovanie údajov. Napríklad u nás v Bulharsku e, prakticky sa neobmedzujú um, takéto uh, zbierané údaje, takže je um, potrebné ale kde nájsť tú rovnováhu medzi bezpečnosťou internetu a neobmedzovaním uh, práv. The point... To, čo ste spomínali, keď ste hovorili o uh, smernic na ochranu údajov, tam uh, zodpovedá komisárka Redingová za toto portfólio a treba zohľadniť tie aspekty, ktoré ste spomínali a ja som sa im venovala. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme sa vyjadrili jasne, aby sme nestrácali čas, aby sme spolupracovali, aby sme tieto veci riešili. Je to tak verejné, ako aj súkromné. Musíte tam teda naozaj všetkých zainteresovaných v Európe posadiť za jeden stôl, a ak ma teda potvrdíte vo funkcii, tak ja chcem navrhnúť takú veľkú stratégiu na posilnenie schopnosti EÚ v takejto informačnej bezpečnosti a bude tu aj nová úloha práve pre Anita a to bude vlastne odpovedou na vaše otázky. Pán Fis. Buenas tardes y gracias por su presencia. Ďakujem pekne. Dobré odpoludne. Som rád, pani nezignovaná komisárka, že ste dnes prišli. Bohužiaľ, kom... počítače nie vždy zodpovedajú očakávaniam ľudí, pokiaľ ide o dereguláciu dotknutých trhov. Ehm, teraz eh, sa treba sústrediť skôr na také krátkodobejšie Eh, aspekty mm, vzhľadom na krízu. A majú toto všetko na pamäti. Majú na pamäti aj tie usmernenia pre štátnu pomoc, pokiaľ ide napríklad o rýchle internetové spojenie. Myslíte si, že s podporou eh, verejnej administratívy je tu možnosť eh, aj zvýšiť som ja si toho myslím. A mm, aké opatrenia príjmete, pani dezignovaná komisárka, aby ste tam teda mali tie NGA, siete novej generácie, aby boli stimuli aj pre existujúce projekty, ktoré čakajú na vaše schválenie. Ďakujem. Um, sú tu vlastne dve línie, ktoré môžeme presadzovať. Jednak tieto vidiecké oblasti, to sú tie, kde uh, pravdepodobne taký súkromný investor nebude mať nejaký veľký záujem a uh, sú na to aj pravidlá štátnej pomoci, že je to možné kryť vlastne z prostriedkov členských štátov, čiže to je tá prvá odpoveď. No a k tej iniciatíve komisie, e, a bolo to myslím minulý rok, alebo rok predtým, e, kedy boli tu stanovené tie prostriedky, ja som prekvapená, že nie všetky členské štáty zatiaľ využili príležitosť na tieto možnosti e, získať toto financovanie na tieto projekty v digitálnej oblasti, v širokopásmovom internete, dobre, ale e, musíme komunikovať, musíme vysvetľovať, že čo potrebujeme a že je to potrebné. No a je tu samozrejme záujem e, súkromných e, podnikateľov, musíme sa teda spojiť. A ja si plne uvedomujem, že aj na základe svojich skúseností, ktoré som už spomínala, že ak pri dáme dohromady mm, teda strany z rôznych segmentov za rokovací stôl, tak môže mm, byť zmysluplné upovedomiť o tom, že to môže byť situácia, z ktorej všetci získajú. A treba zobrať do úvahy, že by to nemali byť len tí súčasní no, účastníci trhu, že tam môžu byť aj nové podniky a konkurencieschopnosť. To tiež môže priniesť mnohé výhody a mm, právna podpora to požadujú vlastne tieto strany. Vy chcete, aby sme investovali, mm, ale ako vy vidíte budúcnosť, ako podporíte legálnosť tohto a môžeme si byť istí, aká regulácia, regulácia to bude, pretože inak neostaneme na tom trhu. Čiže aj na toto sa musíme pozrieť, musíme vysvetliť čo a ako, ale všetko spoločne. Ešte doplňujúca otázka, nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda. Mm, bývalý predstaviteľ Európskeho patentového úradu v Bruseli, Sen, povedal, že diskusia o e, patentov, teda smernici o softverovom patente by vôbec nenastala, keby sme mali nejaký jednotný, homogénny právny systém, ktorý by neumožnil odlišné štátne kritériá. Vy ste spomínali toto aj v diskusii o sektore farmaceutik. Tam vás podporil Európsky patentový súd, aby sme mali nejakú judikatúru, aby sme tu mali homogénne pravidlá v Európe. Súhlasíte teda s pozíciou Davida Sensa, že mm, veľké softové nadnárodné spoločnosti potrebujú nejaký centrálny patentový súd, predtým, než sa začne uplatňovať tá nová smernica. Pani Krúz, nech sa páči. Áno, to je fascinujúca otázka, eh, pretože poprvé mm, nie je to tak povedať e, ten môj, moje portfólio, ale patentový úrad robí vynikajúcu prácu a mali by sme zohľadniť, že čo treba urobiť. Opäť, um, praxi, um, pokúste sa, prosím, veľmi jasne sa vyjadrovať. Keď hovoríme o softvere a patentoch, uh, ak je toto ono, tak áno, ja som veľmi za, ale to všetci dobre viete. Som veľmi za tú interoperabilitu. To bola tá veľká otázka s Microsoftom. A minulý týždeň sme teda sa dopracovali k záverečnej dohode. Interoperabilita softveru je o mnoho lepšia pre spotrebiteľa, o mnoho lepšia pre hospodárstvo, pre konkurencie eh, schopnú klímu. Čiže ak ešte stále v niektorých otázkach e, mm, hovoríme o tom, že aké štandardy sa rozvíjajú alebo aké štandardy sú do toho zapojené, tak e, mm, bola by som obozretná, tak povediac. Mm, ale určite sa k tomu ešte vrátime bez pochyby. Mali by sme diskutovať o tom, či e, čo z tých patentov softverových Mm, sa má ako preberať a veľmi sa teším na vaše ďalšie informácie v tejto veci. Ďakujem veľmi pekne. A teraz kolegovia z výboru pre kultúru, ktorých tu vítam, dávam najprv slovo predsedničke výboru Doris Paktmila, pani Krusová. Náš výbor sa už roky zasadzuje za špecifický európsky model regulácie duálneho rozhlasového systému, pretože si myslíme, že to je najlepšia záruka Um, rôznorodosti názorov a budovania názorov a na to nám ale chýba možno skutočne schopný verejnoprávny rozhlas, ktorý by technologicky neutrálne poskytol občanom informácie. Čo je podľa vás definícia vyrovnaného duálneho systému? Akú úlohu podľa vás zohráva e, v tomto verejnoprávne, zohrávajú verejnoprávne médiá? Ďakujem, pani Kros. Jasná otázka, jasná odpoveď, ako vždy sručne. Very clear. Je to veľmi jasná otázka a uvedomujeme si, že v závislosti od hmm, verejný, verejnoprávnych médií, vysielacích médií, sa snažíme e, riešiť princípy všade, snažíme sa urobiť prispôsobené riešenia, ale musí byť jasné, že tá definícia musí byť naozaj kryštálovo jasná, pretože inak e, nebudem mať skutočné výsledky z našich diskusí a mm, čo sme urobili v minulosti v oblasti hospodárskej súťaže, mm, to myslím mm, bolo dosť akceptovateľné aj pre vás, aby ste našli spôsob k diverzite. A toto je veľká téma. Je to jedna z tém, na ktoré sme v Európe hrdí a ešte stále je konkurencieschopný trh, e, na ktorom v konečnom dôsledku spotrebiteľ môže si vybrať to, čo preferuje. No, nebolo to veľmi uspokojivé, ale prídem ešte teda k tej druhej otázke. Chcela by som sa dopracovať k dohovoru UNESCO, lebo si spomínam, že v tejto otázke ste zastávali iný názor než väčšina Barosovej komisie. Boli ste proti nejakej vnútornej závis- záväznosti tohto dohovoru. Už ste medzičasom e, zmenili názor. Nemyslíte si, že práve takto by sme kultúrnu a mediálnu politiku v Európe mohli podporovať a posunúť vpred? Áno, uvedomujem si. Respektíve, neviem, že tam bol takýto, takéto rozdelenie v názoroch, no možno o tom môžeme ešte diskutovať neskôr. Keď sa pýtate na tento rezort e, a na súčasť kultúra, je tam veľmi úzke prepojenie na celú tú vec, e, ktorá sa tuto preberá. Myslím, že je absolútne nevyhnutné e, mať to takto premostené, pretože inak strácame príležitosti aj v oblasti kultúry a médií je tu mnoho príležitostí s týmito novými digitálnymi eh, technológiami, s digitálnou agendou a môžeme to využiť. Pani Kamervert. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Krus. V práve schválenom telekomunikačnom balíku sme si stanovili jeden z princípov, že pri tej digitálnej dividende pôjde o tak hospodárske, ako aj o sociálne aspekty. Je to teda tak, má to takýto význam a neutralita z dôsledku všeobecného blaha na ochranu napríklad jazykovej rôznorodosti a plurality médií takéto opatrenia sú teda možné, avšak teraz sa ukazuje, že v tých dokumentoch, ktoré teraz komisia predkladá, práve tieto sociálne a kultúrne aspekty, napríklad v oblasti politiky frekvencií, sa prakticky už nespomínajú, takže vždy je tam v popredí len ten hospodársky aspekt. A teda moja otázka na vás, pani Krus, zdieľate ten názor, že pri aktivácii digitálnej dividendy vyslovene tak ekonomické ako aj sociálne požiadavky musia byť zohľadnené a ak áno, ako chcete nájsť tú správnu rovnováhu medzi týmito čiastočne si odporujúcimi za e, oblastiami vo svojom portfóliu. That's an interesting um, issue where... To je skutočne zaujímavá téma, do ktorej sú zapojené členské štáty. A tu hovorím o tom, aké sú tam dopady toho regulačného rámca, ktorý vy ste schválili. Takže ja si myslím, že by sme to mali brať do úvahy a bolo by vôbec nesprávne, ak by sme od toho vylúčili tú kultúrnu alebo mediálnu časť. Ale zároveň by sme mali brať do úvahy, že je to iba súčasť toho celého. To znamená, že sú tam určité možnosti, ale E, nie je to úplne iný prístup. Ja, vielen Dank, Frau Groß. Ich wäre ja schon... Ďakujem pekne, pani Kroos. Bola by som rada, keby tam bol vyvážený hospodár, ekonomický pohľad a zakomponovanie kultúrne sociálnych vecí, ale čo sa týka frekvencií, by som mala doplňujúcu otázku. Keďže je jasné, že práve tie terestriálne frekvencie budú dôležité v budúcnosti práve pre rozhlasových operátorov, preto sa chcem spýtať, ako chcete zabezpečiť, aby táto terestriálna platforma aj naďalej bola v dispozícii a aby boli garantované tieto verejné záujmy, aby tam neboli iba v popredí hospodárske záujmy a aby z toho vypadli potom operátori rozhlasových služieb. Point I've earlier mentioned. Áno, chápem, čo myslíte. Už som to spomínala. E, neviem, kto to presne bol, to sa pýtal. Bol to niekto z tejto strany miestnosti. Mala by tu byť sieťová neutralita, mala by tu byť možnosť, kde bude terestriálne, satelitové, káblové vysielanie. Toto všetko by malo byť riešené tak, aby všetci mali možnosť e, rozvíjať tieto služby. To znamená, že moja odpoveď na túto otázku, nerobte si starosti, že to by niekde tam vypadlo alebo sa na to zabudlo. Ďakujem pekne, pán Kavada. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Pani dezignovaná komisárka, pozitívne vnímame vaše vyhlásenia. Ja mám ešte dve otázky. Prvá. Už 5 e, minút hovoríme o investíciách do systému, trošku o regulácii, hovoríme o obsahu a smerujeme k veľkým katastrofám, ak e, vo vašom mandáte sa budete venovať výlučne len organizovaniu pri, e, digitálneho priemyslu, pretože bez obsahu samozrejme mm, toho veľa na nebude a musíme viac využ- budeme viac využívaní, než budeme využívať. Takže otázka je takáto. Ako povedal predseda komisie, e, rozdelil zodpovednosti na nejaké 3-4 rezorty v komisii a ako budete efektívne pracovať v prvom rade s aby sme Eh, teda chránili práva, aby sme chránili aj eh, teda kultúrne statky. Druhá otázka, ako v rámci koordinácie s ďalšími komisármi eh, prekonáte mnohé prekažky, ktoré v tejto oblasti vyplývajú aj z chyb, ktoré sa tu udeli. If I'm not um, giving Dúfam, že budete mať pochopenie preto, keď nebudem prezentovať mi myšlienky o tom, čo by bolo asi najlepšie pre jeden rezort. Predseda podľa mňa vykonal dobrú prácu tým, že dezignoval 26. komisárom primeraný rezort. A to znamená, že týchto 26 komisárov majú všetci svoj rezort. Ale zároveň niektoré rezorty možno stratili istú časť ale aj tak si myslím, že tá práca, ktorá bola odvedená, je výborná. Je tu určitý systém spolupráce v rámci komisie, konečnom dôsledku komisia príjma rozhodnutia a dôležité je, že nikdy nemôže komisár povedať, že ja som rozhodol. Je to vždy, niečo, všetko vždy schválne, iba keď to podporuje kolegium. Takže vlastne mám tú výhodu, že mám 5-ročné skúsenosti a musím povedať, že tá kolegialita po väčšine prípadov je skutočne veľmi pozitívna. a spomínala som to už na úvod, že v rámci tohoto rezortu je dôležité mať kontakty s Michelom Barnierom, s pani Vasilio, a ďalšími. Niekedy ani nepoznám tie priezviská, Samozrejme Janes, Janes Potočník a ďalšie, Vivian samozrejme, to je jasné. Potom Mora Gigan Quinn. A ono to prebieha tak, že budeme spolu sedieť, niekedy nás budeme dvaja alebo viacerí, niekedy iba dvaja a budeme takto riešiť špecifické otázky. Spolupráca je zásadná, a ak, to teda, tam, ak tam nebude kolegiálna atmosféra, tak budete mať pravdu. Ale som si istá, že Barózo na to bude dozerať. Ak by tam bol nejaký spor alebo problém, to určite zasiahne. To znamená, že v každom prípade si môžete byť istí, že ja budem kolegiálna a ja veľmi rada pracujem v týme. Kavada. Ďakujem. Ešte doplňujúca otázka. Tu nadvežím na to, čo povedala pani Pak. 20 rokov sa úspešne rozvíjajú súkromné médiá v Európe. A čo sa týka kvality informácií pre občanov, tak tá klesla. Chcete pomôcť verejnoprávnym rozhlasovým staniciam, keď zaostávajú za súkromnými médiami, to znamená, zabezpečíte, aby tu bola vyváženosť? I love diversity and... Ja mám rada diverzitu a samozrejme ma zaujíma kvalita na obidvoch stranách. To znamená, že tak verejnoprávne, ako aj súkromné stanice. Verejnoprávne majú ale ešte väčšiu zodpovednosť sa zamerať na kvalitu, lebo oni majú špeciálnu úlohu. To znamená, že zamerajme sa na obidve skupiny a buďme si vedomi toho, že chceme mať vyvážený systém. Vidím, ako vy reagujete a ako to vymyslíte, že chcete vyváženosť a ja chcem vyváženosť. To znamená, že pre, podľa mňa je tam e, rovnosť šanci pre výsledky, ktoré môžu byť hodnotné pre našu kultúru, pre našich občanov a samozrejme aj pre naše hospodárstvo, lebo to je tiež súčasťou hospodárstva. Pani Thun und Hohenstein. Pani komisárka, tu nadviažem na otázky, ktoré položili kolegovia z výboru pre kultúru. Hovorili sme o rádiách a teraz tlač. Viete, aké majú problémy. Dôležité sú práva vydavateľov aj na internete. Prichádzajú oprímy. Ide o kvalitu produktov, je tu ohrozenie tej, tej, tej palety titulov. Je to o využívanie obsahov tak tradičnou formou, ako aj je tu internetová forma na komerčné účely. Dnes vidíme, ako rýchlo sa rozvíja technológia. aj toto je možné. Aký je váš návrh v tejto oblasti, ako vytvoriť systém, ktorý by umožnil prístup k širokým, širokom obsahu pre klientov, aby sa neohro- ale zároveň aby sa nehrozili záujmy vydavateľov, aby sa myslelo aj na spotrebiteľov tejto tlače, čitateľov tejto tlače a aby sa podporil ďalší vývoj informačných technológií a komunikačných technológií. Number one, to stimulate... Poprvé, dôležité bude podmilovať tých, ktorí sú si vedomí, že sa držia línie, ktorú si stanovili doteraz pre nich tieto zložité. Musia skombinovať to, čo sledujú, ale zároveň si musia uvedomiť, že sú tu nové médiá, musia využiť príležitosti, musia poskytovať informácie prostredníctvom tých nových médií. Ja verím v komparatívny trh, to znamená, že mali by mať možnosť. If we talk about the opportunities <clears throat> on the... Keď hovoríme o tie šance na trhu, a o princípe nediskriminácii je, vieme, že vy ako komisárka prijímate mnohé rozhodnutia a musíte pochopiť, že ja som z Polska, asi viete, o čom hovorím. Budete taká pevná, aby tu bol princíp nediskriminácie pre všetkých európskych občanov, ktorí nakupujú online, lebo vieme, že nie je tu rovnaký prístup nových a starých členských štátov. štátov. Drastické príklady sú iTunes. Aké budú vaše ďalšie kroky, aby ste zabezpečili férový prístup pre každého? I didn't have the uh, thought to change my uh, character, so you can be... Áno, viete, aká som ja, ja sa nezmením. To znamená, že viete, čo môžete odo mňa očakávať. Ja pôsobím transparentne, predvídateľne a snažím sa byť spravodlivá. Keď vychádzam z toho, musím dodať aj to, že je dôležité aj vedieť, kto je zapojený do diskusí, do rozhodnutí a kto, tak povede sedí pri stole. Spomínali ste online obsahy a ďalšie témy. Jedna z tém, na ktorých som začal pracovať, to, bolo, to bola táto hudba v online priestore. A začali sme tie okrúhle stoly a na jednom z posledných zasadaní e, pri okrúhlom stole sme sa dohodli na určitých princípoch. A e, Samozrejme, keď sme rokovali, bolo tam riziko, že niekto toto rokovanie opustí, ale nakoniec sa nám to podarilo vyriešiť, dohodli sme sa. Teraz už, je, už nastane implementácia, to je veľmi zložité. A ja spravím všetko preto, aby sme sa dostali do tej fázy, kde ten váš ten príklad bude vyriešený. Ja teraz neviem vám povedať, prečo to nie je možné v Polsku alebo v inom štáte nie vám povedať, čo môže byť spravené v inom členskom štáte na vnútornom trhu. Pani Hannibal. Yeah, thank you, Chair. And, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Krús, ja by som sa chcela vrátiť k tomu, o čom ste hovorili pred chvíľou. Hovorili ste o obsahu a o kvalite. Tu som a predovšetkým, čo sa týka mediálneho pluralizmu. To je určite dôležitá téma pre parlament. A je to taký trojstupňový prístup, ktorý sme mali do roku 2007 a vieme, že to nebolo veľmi úspešné. V niektorých členských štátoch to fungovalo lepšie, niektorých horšie. A je tu určité riziko, že stratíme ešte, ešte viac diverzity, akú sme mali doteraz to znamená, že stratíme politický a kultúrny obsah. A myslím, že toto je dôležitá téma pre celú Európsku únie. To znamená, že mňa by zaujímalo z vašej strany, aké konkrétne kroky by ste spravili preto, aby ste garantovali, že sa podporí mediálna pluralita v Európskej únii? Getting parties together and then find out... Uh... Dôležité bude identifikovať problém, aké bolo riešenie a potom sa snažiť určité riešenie, ako to spoločne riešiť, lebo mediálny pluralizmus je dôležitá téma nie len pre vás, ale samozrejme aj pre mňa. Dobre, ja by som na to nadviazala. Je to pre mňa zložitá téma. Lebo <clears throat> niekedy je zložité hovoriť eh, otvorene alebo tvrdšie, lebo ak, skutočne musíme podporovať eh, diverzitu eh, názorov a napríklad aj v európskych médiách, ako aj národných médiách. For, and being aware... Dajte mi šancu. Ja samozrejme viem, že je to zložité, ale už som zažila rozličné zložité situácie a dôležité bude, aby sa stretli dotknuté strany, aby sa zistilo, aký je ten problém, či to dáva zmysel alebo nie, či tam nejaké riešenie a či by sa nám podarilo nájsť určitý kompromis. Dôležité je mať jasný výsledok. Ak nie, tak budeme musieť konať. To je jasné. Ďakujem pekne. A teraz pani Šáke. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pani komisárka. Vy ste nám prezentovali jasnú víziu a boli to položené mnohé otázky. Hovorili ste o technológiách a potrebe mať prístupnú infraštruktúru a hovorili ste o dopad na spoločnosť a technológiu. Toto všetko znamená digitálna agenda. Čo sa týka života mimo tohto parlamentu, ja som bola v kontakte s občanmi, a snažila sa spraviť niečo revolučné. A síce chcem položiť otázku, ktorá mi bola zaslaná počas tohoto vypočutie a ide o, o zvýšenie transparentnosti a posilnenie demokra, demokracie v Európe. Chcem sa položiť základnú otázku. Budete spolupracovať s vašimi kolegami, lebo vaše portfólio je veľmi rozsiahle. Budete spolupracovať aj napríklad s pani Ešton a ďalšími, ako napríklad eh, komisárom, kandidátom a komisárom pánom Füle aby ste zabezpečili slobodu prejavu aj v online priestore, aby to bolo tiež súčasťou zahraničnej politiky Európskej únie? I'm grateful for that question of Mark. Som vďačná za túto otázku. Myslím si, že autor otázky má pravdu, ale nie je to vôbec jednoduchá vec. Tá odpoveď, ktorú môžem poskytnúť, je spravím všetko, čo bude v mojich silách. Ja viem, že Cathy Ashton je, považuje slobodu prejavu za veľmi dôležitú, ako aj ďalšie veci. To znamená, že určite sa budeme tým zaoberať. Budem spolupracovať s kolegom, ktorý bude zodpovedný za rozširovanie. A jednoducho, poďme do toho. To, čo je také fascinujúce na tomto rezorte, je, že je prepojený s mnohými ďalšími. A zmrhala by som časom, keby som spomenula tie rezorty, ktoré nesúvisia s týmto. Thank you very much. Um, I'm here representing the committee that deals with culture, media. Ja, mňa zaujímajú také témy, ako je napríklad sloboda prejavu a umelecký prejav, to je veľmi dôležité pre náš výbor a je to, preto je veľmi dôležité ten obsah, ktorý môžeme zdieľať online rozličnými spôsobmi. To znamená, že ja by som chcela od vás počuť, ako chcete spolupracovať po tom, ako ja si myslím, že budete podporení, ako chcete spolupracovať s Výborom pre kultúru a ako považujete, kde vidíte digitálnu agendu v kontexte kultúry? It is absolutely main that... Je veľmi dôležité to, že v tejto oblasti musíme využívať všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii. To má viacero dôvodov. Vy ste spomínali skôr takú tú vzdelávaciu časť a mnohí tí ľudia, ktorí sa celý život vzdelávajú, tak e, sú ostave mladiství v hlave. Mladí v hlave. Preto by bolo škoda nevyužiť všetky možnosti, ktoré by to mohli doplniť. To znamená, že je dôležité to prepojenie s kultúrou, lebo tam je mnoho aktérov a preto by sme mali takú situáciu, kde by, kde by to prospelo všetkým. Preto si myslím, a už sme vlastne hovorili o cyberkriminalite a sme si vedomí, že toto je tiež jedna z tém, ktorá sa týka mladých ľudí, ale nielen ich. Oni si neuvedomujú, ako je možné využiť ich osobné informácie. To znamená, že to je vzdelávanie, to je informovanie. To znamená, že ak by sme iba povedali, že myslí si komu čo posielať, ak by to bolo iba takéto jednoduché a je to určitý obsah, tak by som si robila menšie starosti, lebo častokrát máme informácie, že sú tam veľké problémy. Malcolm Harbour. Malcolm Harbour. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa vrátiť k jadru vášho portfólia. Tu ma nájdete v tomto rohu. No a tým jadrom je naozaj konkurenčný trh s telekomunikáciami, do ktorého potečú investície. A vy viete, že, alebo teda my vieme, že vy ste v portfóliu hospodárskej súťaže boli naozaj veľmi prísna a tvrdá. Viete, že podiel na broadbande tých starých aktérov je 45 na jednom veľkom trhu majú až 57 títo tradiční poskytovateľia. Takže pani komisárka, čo si o tom myslíte to isté, čo ja, že na týchto trhoch dôjde k zabrzdeniu ako investícií, tak a hospodárskej súťaže a čo s tým hodláte urobiť? Áno, je potrebné monitorovať túto situáciu veľmi pozorne a uplatňovať prísne pravidlá. Dominancia sama o sebe môže byť akceptovateľná, môže byť tolerovateľná. Záleží od toho, ako sa eh, ten eh, monopol správa alebo ten dominantný aktér správa. My sme v mojom súčasnom portfóliu mali príklady jednej aj druhej kategórie. Takže áno, ja si uvedomujem, že tieto existujúce spoločnosti eh, etablované spoločnosti majú veľmi e, vysoký podiel na trhu. Ale ak sa toto bude vyvíjať nesprávnym smerom, tak istotne zasiahneme. A na to sú samozrejme potrebné štatistiky, údaje o, e, z príslušného trhu. A potom môžeme postupovať. No už ja som dúfal, hovorí pán Harber, že vzhľadom na to, čo vás vieme z minulosti, z minulosti odpoviete tak troška presvedčivejšie. Takže moja ďalšia otázka, čo si myslíte o, o v takom funkčnom oddelení, to funguje v mojej krajine a u vás v Holandsku, KPN, teda tá stará spoločnosť, inštaluje otvorené siete, aby sa zvýšil dopyt po vysokorýchlostných službách. Áno, toto sú nástroje, ktoré by sme mali uplatňovať v takých krajinách, kde je takýto vysoký podiel na trhu. Sú tu dôkazy o tom, že toto je spôsob, ako zvýšiť hospodárskú súťaž a ako posilniť investície. Mám pocit, že tu je také isté nedorozumenie. Áno, ja som e, bola veľmi aktívna v rezorte hospodárskej súťaže. Ale my ako komisia sme nenapadali tých, ktorí boli dominantní, mali dominantné postavenie na trhu, ale správali sa náležite, férovo. My sme hľadali riešenia v prípade, kde dochádzalo k zneužívaniu dominantného postavenia na trhu. Pokiaľ ide o tú funkčnú separáciu, o to funkčné oddelenie, to tomu došlo v sektore energetiky, ale vy si môžete byť istí, že keď v tomto portfóliu nadíde ten moment, ak dôjde k nejakému zneužívaniu, tak ja budem konať. Ak ma teraz samozrejme potvrdíte v tejto funkcii. Ďakujem. Pani Korhola, nech sa páči. Ďakujem. Pani dezignovaná komisárka, ja vítam vaše pozitívne vyjadrenia, pokiaľ ide o podporu jednotného digitálneho trhu. K tomuto mám jednu konkrétnu otázku. Podporili by ste myšlienku nezávislé hodnotenia jednotného digitálneho trhu, ktorý by fungovalo každoročne a tam by sa teda hodnotilo, ako je to v členských štátoch, pokiaľ ide o regulatívne kritéria, či ich splňajú, pokiaľ ide o tento jednotný trh. Áno, áno, ja som za takéto hodnotenie. Nechajte mi nejaký čas, aby som si to premyslela. Mám skúsenosti s e, takýmito pravidelnými hodnoteniami v tom portfóliu, ktoré mám teraz. Ide o hodnotenie v oblasti štátnej pomoci. A nás došlo k veľkému zlepšeniu v porovnaní s, so začiatkami. Takže potrebujem trošku času na premyslenie si, či to budeme realizovať aj v tomto prípade. Ďakujem pekne za vašu otvorenosť. Hovorí pani Korhola, aké ďalšie alternatívne nástroje by si chceli uplatniť na to, aby sa sfinalizoval jednotný digitálny trh čo možno najskôr a čo možno najefektívnejšie. No už buďte si istá, že existuje program 2020, pre našu komisiu. Predseda Barroso je za. Digitálna agenda je vlastne jeho dieťa a naozaj chce tejto oblasti dosiahnuť veľa. Takže áno, poďme do toho. Samozrejme v spolupráci s vami, s členskými štátmi, a so všetkými, ktorých sa to týka, národné regulačné orgány a tak ďalej. Takže áno, Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Badia Kučet. Ďakujem, pán predseda, pani Krus. Sedím po vašej lavici. Na úvod ste sa zaobrali informačnými a komunikačnými technológiami. Hovorili ste, že by mali byť k službe občanu. Uh, sme teraz v novej ére internetu. Tam sa spájajú nie len občania s občanmi, ale aj subjekty so subjektami. Viete, že je tu isté riziko pri tom prepojení subjekt-subjekt, že skrátka nie je možné zabezpečiť v plnej miere zachovanie súkromnej sféry. Takže čo plánujete urobiť v tejto oblasti? Áno, je tu... Je to otázka, ktorá je mimoriadne zaujímavá. A istotne sa ňou budeme zaoberať. Ak dovolíte, ešte doplňujúca otázka. Je podľa vás primerané realizovať nejakú štúdiu, aby sa zabezpečilo, že legislatíva, ktorú máme, naozaj ľuďom zaručí takéto práva? Áno, áno, takýto monitoring je potrebný. Potrebne, než sa príjme nejaké rozhodnutie, je potrebné zistiť, aký problém tu je a akým spôsobom ho riešiť. Ale už som spomínala, že Vivian Redding sa tiež zaoberá touto otázkou, takže v spolupráci s ňou to budeme riešiť. Ďakujem pekne. Teraz má slovo kolega Gžip. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Mám pocit, že toto portfólio, rovnako každý iný rezont, bude musieť rešpektovať dva aspekty. Trvalá udržateľnosť a subsidiarita. Pretože digitalizácia má naozaj obrovské rozmery a obrovskú rýchlosť. Takže moja otázka znie, ako dosiahnuť trvalú udržateľnosť, pokiaľ ide o prístup k širokopásmovému internetu, hlavne v odľahlých oblastiach, vo vidieckých oblastiach. Sú tu obrovské rozdiely mm, medzi tými členskými štátmi, pokiaľ ide o prístup k internetu. Často sa niektoré členské štáty využívajú tradičné siete, a ešte do akej miery umožníte a aký druh štátnej pomoci umožníte v tejto súvislosti? Usmernenia o štátnej pomoci pre broadband poskytujú jasnú odpoveď. Možno je potrebné to viac odkomunikovať, lepšie odkomunikovať členským štátom. Ak to myslíme vážne, ak to komisia myslí vážne, tak v roku 2013 by malo byť k dispozícii 100% pokrytie širokopásmovým internetom. No a v tom prípade ešte máme čo doháňať. Finančné aspekty je možné riešiť prostredníctvom zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Dobre vieme, ktoré zdroje to sú. Sú dobre známe. Parlament eh, sám vyjadril polutovanie, že sa tieto prostriedky nevyužívali do vyššej miery v členských štátoch, ale trošku sa to už zrýchluje, je tu určité momentum. Takže komunikácia, osveta, e-commerce, elektronické obchodovanie, e-health, elektronické zdravie, e-education, elektronické vzdelávanie. A členské štáty naozaj majú obrovský záujem o programy a o spoluprácu v týchto všetkých oblastiach. E, Chcem ešte zapýtať o e, zapísané. Ďakujem pekne. A ešte ďalšia otázka Program e-health ma zaujíma. Môže to byť spôsob znižiť alebo odstrániť rozdiely, pokiaľ ide o kultúrny vývoj, vývoj kultúry. E-health, dúfam, že v oblasti zdravotníctva už hranice nebudú nič blokovať, že tu bude cezhraničné poskytovanie takýchto služieb. Už som spomínala ten článok o Dánsku. Keby takéto projekty sa vydarili aj inde, tak by sme zabili dve muchy jednou ranou. Takže sme vyriešili naraz dva problémy. Napríklad staršia populácia, tá by dostala zdravotnú starostlivosť, aby bola zachovaná ich samostatnosť a zároveň by sa znižili náklady. To dokazuje dánsky príklad. A tie vidiecké oblasti, tam by to tiež stálo za zamyslenie. Takže to sú tie príklady, to sú tie osvedčené postupy, učme sa od seba navzájom. A mňa naozaj naplnilo hrdosťou, že aj USA chcú teraz nasledovať dánsky príklad, že chcú čo to z neho skopírovať. Takže Poďme touto cestou, čím viac takýchto príkladov na jednotnom trhu v Európe. Teraz za IMKO dostáva slovo kolega Andreas Schwab. Pani komisárka, dovolte mi, aby som na úvod povedal, že rešpektujem vašu prácu, ktorú ste odviedli za posledných 5 rokov. Áno, boli ste naozaj veľmi tvrdá. Dnes to bohužiaľ nemôžem konštatovať, ale teraz konkrétne otázky. Kolega Rubík položil predtým otázku, ako to bude s roamingom 2, keď tie návrhy nezafungujú. Nepočul som na to konkrétnu odpoveď, takže doplnková otázka. Čo urobíte, keď to nariadenie, ktoré sme teraz prijali, neprinesie tie, tie výsledky, ktoré sme očakávali? Prídete s nejakým novým návrhom alebo nie? Treba si uvedomiť, že mám obrovský záujem o výsledky dohôd, ktoré boli prijaté. A toto bola dohoda medzi vami, komisiou a spotrebiteľom. Táto dohoda túto v končnom dôsledku podporili aj aktéry, teda poskytovateľia služieb. aby sme sa vyhli nerozumeniu. keď niekto neplní, tak to znamená koniec. Návrat k základom. Tak to ale byť nemôže. Iba takto dokážeme že je to úprava pre všetkých. Áno, bolo by smutné, keby to aktéry nepochopili, že na trhu, kde je hospodárska súťaž, sa dá profitovať, sa dá produkovať zisk. Tento zisk dá využiť na investície. Toto vyplynulo z tej rozprávy, ktorá tu prebiehala. Takže je možné požadovať cenu, ktorá obsahuje aj tú prémiu za riziko, za, pre, za to riziko tak to skrátka funguje na trhu s dopytom a ponukou. Takže ja som presvedčená, že aktéry si to uvedomia. Nemôžeme sa vrátiť základom. Ďakujem pekne, beriem to ako odpoveď áno aj nie. Ja to skôr chápem ako nie, že nechcete prísť ďalšou reguláciou. Takže druhá otázka. Máme tu regulátorov. A aké pokyny vy im dáte, keďže chcete prijať legislatívu, aké im dáte pokyny, aby oni zkrátka mm, sa snažujú dosiahnuť ten cieľ, ktorý sme si stanovili. Vy predsa môžete dať určité pokyny. Nie, nebolo to aj áno, aj nie, aj mačka, aj pes. V žiadnom prípade. Ja dôverujem aktérom, až pokým sa nepreukáže, že sa im neoplatí dôverovať, alebo že im nemám dôverovať. Takže je to tá dohoda, Komisia spotrebiteľ, Európsky parlament, Ja si myslím, že tí aktéry zkrátka musia mať našu dôveru, musíme im nechať určitý čas, aby dokázali, že pochopili ten signál, ktorý sme my vyslali. Takže tá istota tu musí byť. A potom previerka v polčase, záverečná previerka ako to dopadlo s celou, s touto problematikou. Takže sa spojíme, budeme komunikovať so zainteresovanými. Herzlichen Dank für den Rechtsausschuss, äh, Frau Gallo. Ďakujem za právny výbor pani Gallo. Ďakujem, pán predseda. Pani dezignovaná komisárka, eh, chcem vám položiť otázku v mene právneho výboru, ktorý tu zastupujem, z eh, ktorým určite budete pracovať na niektorých kľúčových aspektoch. V ére digitalizácie, aké budú tie hlavné body vašej stratégie, ktorá bude mať za cieľ vytvoriť digitálny trh pre kreatívny obsah online a najmä, aké legislatívne návrhy predpokladáte, že predložíte v tejto oblasti. V tomto kontexte vidíte potrebu uplatňovať e, zodpovednosť priemyslu, tak ako telekomunikácií, poskytovateľov internetového pripojenia, pokiaľ ide o nelegálne využívanie um, kreatívneho obsahu online, ktorý je chránený autorskými právami. Anyhow, um, illegality... Nuž, nelegálnosť je neakceptovateľná. Nie je to akceptovateľné Predtým, e, pokiaľ je v I pred L, tak je to jednoducho neakceptovateľné. Keď hovoríme o kreativite, mali by sme to brať e, rovnako vážne, možno ešte vážnejšie. Takže na kreatívnom trhu by sme mali byť opatrní, mali by sme tu mať rovnováhu medzi tým, čo je ponúkané a čo sa má platiť. A vo väčšine prípadov by tam mal byť teda právny prístup. Legálny prístup. Ale opäť v, budem úzko spolupracovať s vašim výborom. A mali by sme, hádam, zohľadniť aj to, že väčšina strán e, tu zúčastnených je proti nadmernej regulácii a nám ale ide o transparentnosť a jasnosť, takže vtedy by sme to mali urobiť. Doplňujúca otázka. Ďakujem. Iná otázka veľmi presnej povahy. Aké finančné prostriedky predpokladáte, že využije, sa využijú na rozvoj Európeána a v tejto perspektíve dohoda s Googlem Dá sa očakávať? Well, <laughs> I would be against the rule. No, ja by som bola proti mm, pravidlám hospodárskej súťaže, keby Google bol tiež e, aktívny na tomto trhu. Ja som veľkým zástancom hospodárskej súťaže ktorá dáva ľuďom, organizáciám, stranám e, priestor. E, ale je to vynikajúca iniciatíva táto Európeana a podľa mňa je to ešte len v začiatkoch a v podstate to zohľadňuje našu históriu, našu minulosť a myslím, že to je práve včas. Ale musíme pokračovať. A potom mm, sú tu tie ďalšie aspekty, pretože to nie sú len tie diela neznámych autorov, alebo niekde, kde by sa autory nedali zistiť, ale sú tam aj otázky opäť autorského práva a ja to poviem tak pozitívne. Ja e, považujem za výzvu to, že Google je v tomto sektore aktívny a mali by sme si uvedomiť, že ide o angličtinu. A ak chceme našu kultúru všetkých týchto rôznych jazykov v tejto oblasti našej histórie, našej kultúry zachovať, tak by sme mali prelomiť tento začarovaný kruh, pretože inak nás jednoducho obídu a niektoré aktivity a iniciatívy, už no nemôžete im vyčítať, že sa e, o to zaujímajú, ale Európeana by mala byť v centre našej pozornosti a mali by sme diskutovať a konfrontovať s inými stranami, že jednoducho nebudeme akceptovať, že Európeana je len to, čo je teraz a to už je výborné, ale mala by to mať krídla. Kolega Čačimaka Kikikis. Ďakujem za vaše veľmi dobré za vaše veľmi dobré odpovede, pani dezignovaná komisárka toto má dopad na celú mediálnu eh, krajinu. Ľudia si chcú všetko čítať online, nechcú si predplácať noviny. Čiže dochádza tu k obrovskej zmene. Aj tá mediálna oblasť by bola ohrozená, keby nemala príjmy z reklamy. A je to teda problém. Príjmy z reklamy u nás v Európskej únii sa viac a viac upravujú a regulujú, pretože upravujeme reklamu, hoci eh, v podstate reklama je prejavom slobody eh, prejavu a veľmi sa obmedzuje. Druhý problém je, že veľká časť toho e, reklamného trhu online už je v rukách Google, viac ako 50 A e, moja otázka teda je, vidíte mediálny pluralizmus e, ohrozený týmto, pretože keď nebudú mať príjmy, nebudú môcť produkovať žiadny obsah. A čo chcete proti tomu urobiť? Anyhow, we should be aware that it... V každom prípade si musíme uvedomiť, že to nie je niečo, čo by sme mohli ignorovať alebo robiť s tým čokoľvek. Mediálny pluralizmus môže byť ohrozený za určitých podmienok, takže musíme si uvedoma, uvedomiť, že je to veľmi úzko prepojené na slovo do prejavu a je to veľmi úzko prepojené e, s našou kultúrou, demokraciou. No a Môžem len zopakovať to vyhlásenie z minulého októbra k slobode prejavu a informácií. Tak ako ho prijal tento parlament. Ja som nesmierne inšpirovaná tým, že po skúsenostiach napríklad s Čínou, no neviem, to, čo je v novinách, to je jedna vec. Je to rovnováha medzi slobodou prejavu a inými základnými hodnotami, ako je napríklad ochrana maloletých, ľudské dôstojnosti. To je tiež aspekt tejto diskusii. A ja si myslím, že napríklad toto znamená, že by tam mala byť legislatíva na ochranu maloletých, na ochranu súkromia, e, mal by tu byť boj proti nelegálnemu obsahu. To by sme mali mať na našom zozname úloh. A mali by sme zohľadniť, že toto by mali byť naše témy. Mediálny pluralizmus pre mňa je pozitívnym pozitívnym klenotom, ktorý musíme chrániť. Also ich freue mich, dass wir dann eine Debatte auch über Werbeverbote vielleicht auch. Takže možno bude aj vo vašom rezorte diskusia o zákaz reklamy. Vy ste spomínali o ponuke online, aké informácie sa dávajú online. Stále viac sa vyžuje v citlivých oblastiach života, ako napríklad zdravie a tu máme dočinenia s tým fenoménom, že ľudia sa chcú online stále viac dozvedieť o napríklad liekoch alebo svojich diagnózach a stále viac sa dochádza, do, dostávame k e, takým všetkým skresleným informáciám. Vaša predchodkynia začala iniciatívu Trusted Sources, teda spolhlivé zdroje. Ste za pokračovanie tejto iniciatívy e, certifikácie. Je to veľmi dôležité, pokiaľ ide o falšované produkty. Nemôžeme to akceptovať. Ak to je spojené so zdravím, môže to byť veľmi nebezpečné. Takže vtedy musíme konať. Ďakujem, kolega Ivo Ďakujem, kolega Ivo Belet. A, vielen Dank, Ďakujem, pán predseda. Vážená pani Krus, položím otázku po holandsky. Takže si môžete vydýchnuť a odpovedať v materinskom jazyku. Kolega Chaci Markakis hovoril o ponuke online, aby som to trošku rozviedol. Ide mi o ochranu práv duševného vlastníctva. Príjmy z kreatívneho priemyslu klesajú a možnosť, e, e, ako tu zakročiť, je napríklad Mm, zdaňovanie internetu alebo internetového predplatného, ale možno, že toto je najmenšie zlo. Ako vidíte túto tému? Um, I'm hesitating, so... Um, uh... Ja trošku váham. Aha. Súhlasím s vami, keď hovoríte, že by to mohla byť súčasť riešenia. Ja by som povedal, preskúmajme túto možnosť, prečo nie. No na druhej strane musíme si tiež uvedomiť, že si musíme položiť aj otázku, ako sa môže takáto daň napríklad vyberať. Ale v každom prípade sa treba nad tým zamyslieť, lebo je to veľmi dôležitá otázka. No čo je zaujímavé, čo ste povedali. určite sa k tomu ešte vrátime v nadchádzajúcich mesiacoch. Máme ešte takú doplňujúcu otázku. Európsky parlament ukázal dosť jasne, že nechce, aby spotrebitelia, aby internetoví zákazníci boli nejak vylúčovaní z internetu vzhľadom na to, že si niečo ilegálne downloadujú. Alternatíva by mohla byť nejaké, nejaké postupné riešenie a síce, že by e, spotrebiteľ mm, Mm, ovplyvňoval rýchlosť downloadu bez toho, aby sa napríklad mu vyplo prípadne na internet. To by mohla byť nejaká stredná cesta. No vy ste ale kreatívni. Ale to už asi veľa ľudí vie. Takže najprv takto. Podľa respektíve mm, sledovala som vašu rozpravu ohľadne toho rámca A myslím, že pozmeňovací nárok 138 priniesol nejakú alternatívu. Tam sú nejaké základné prvky, veľmi dôležité, ktoré v každom prípade majú zabezpečiť, eh, aby sa dodržali práva. No a otázka, ako zrealizovať tento návrh? akou cestou sa máme uberať. Neslobodno robiť žiadne chyby. Ako to všetko skombinovať s tou 138, to je to len fascinujúce. Mijn eerste neiging is om te zeggen van laten we vooral heel. Takže najprv mm, mm, myslím, že musíme byť prvom, eh, teda opatre, opatrní vašu výzvu v pozmeňovacom návrhu ja som sa považovala za veľmi jasnú. Viem, že to stálo veľké úsilie aj v rozhovoroch s radou. A myslím, že trošku sa dostávame na šikmo plochu. A ďakujem slovo Matias Grote. Ďakujem, pán predseda. Pani Kruz, ste hovorili o hospodárskej súťaži, o podnikoch, spotrebiteľoch No a od 1. decembra máme v platnosti Lisabonskú zmluvu a v zmluve sa zdôrazňuje, že občania sa musia viac podielať na rozhodovacích procesoch v EÚ. Európska komisia v minulých rokoch urobila veľa e, na tzv. e-účasti, elektronickej účasti a zaujímalo by ma teda, že do akej miery a aké aktivity chcete zrealizovať na to, aby sa pokračovalo v tejto stratégii a aby Európa bola otvorenejšia, aby tam nebolo tak veľa otáznikov, eh, ktorí máte tak symbolicky pripnutý vy na saku. Eh, takže toto by bola moja otázka, ako to celé trošku viac otvoriť. Eh, absolute, ehm, ehm. Áno. Tam sa zhodneme. That would be the signal that I would... A to by bol symbol, keby som bola poznala vašu otázku, že si dám ten otáznik. Ja, was möchten Sie konkret äh, in diesem Bereich unternehmen? Äh... Teda konkrétne chcete v tejto oblasti urobiť, teda čo sa týka no, účasť občanov a aj odsledovateľnosť, ak sa občania chcú vyjadriť k návrhom zákonov a legislatívy, aby to bolo zabezpečené, ale aby to bola aj nejaká reakcia zo strany inštitúcií, čo konkrétne je vo vašich plánoch, čo máte na programe. When We are announcing that broadband coverage for 100%. Keď hovoríme 100% krytie širokopásmovým internetom, keď sa to implementuje, je to naplánované do roku 2013, tak myslím, že tam sa musíme veľmi jasne vyjadriť eh, voči potenciálnym spotrebiteľom tohto produktu, čo sa vlastne udeje, pretože inak je to jednosmerka. A oni si musia uvedovať, že to tu je. Aké sú dôsledky? Aký to bude mať dopad na ich život? Mohlo by to byť veľmi pozitívnou súčasťou tohto prepojenia. V každom prípade zmení to ich život. Zmení to život tých, ktorí si to teraz ešte neuvedomujú. Herzlichen Dank, Angelika Niebler. A teraz pani Angelika Niebler. Ďakujem pekne, pán predseda, pani dezignovaná komisárka. Ja som sledovala veľmi intenzívne túto diskusiu. Boli tu mnohé konkrétne otázky, chýbajú mi konkrétne odpovede. Viaceré som si poznačil. Bude teda predložený tretí návrh roamingu, ak, ak trh to nebude riešiť. Počula som také áno, nie, tak potom, čo spravíte, aby ste garantovali neutralitu sieti? Budete obhávať v medzinárodných súvislostiach ten kompromis, ktorý sme veľmi e, ťažko dosiahli a budete, ako budete garantovať túto nezávislosť, ako budete chrániť siete a ako, si, ako hodnotíte slobodu prejavu na internete, Mnohé otázky boli položené, ale nejako neviem, akým smerom sa budete uberať. A teraz moja otázka. Kolegovia to z časti spomenuli. Vybudovávanie širokopásmeho internetu v internete, aké konkrétne opatrenia, aké stimuly by ste chceli vytvoriť na to, aby ste vykonali obrovský krok vpred v Európe. Ďakujem. There, there seems to be quite a, a tough misunderstanding. Zdá sa, že je tu veľké nedorozumenie, keď hovoríme o roamingu a toto je v súlade s tým, ako my sme komunikovali, ako ste komunikovali s pani Reding. Malo by to byť e, dočas mm, hodnotenie v polčase, to bude v lete. O rok neskôr tam bude záverečná správa. A čo ja ako to ja vnímam, keď žiadate nejakú správu, tak samozrejme tá záverečná správa bude e, zásadná pre hodnotenie, či tá politika je v poriadku, alebo či musí byť zmenená. To je to, čo som chcela povedať. To znamená, že ak hovorím, že nariadenie číslo 3 o roamingu e, predložím, tak neočakávam, že e, dotknuté strany vnímajú ten signál, ktorý si vyslali my a komisia. Stále musíme riešiť dátový roaming, musíme riešiť otázku SMS-iek, to znamená, že ešte celé, celé to nie je jasné, čo v roku 2001, v lete 2011, v lete 2011, aký bude výsledok tých rozhodnutí, ktoré príjmete vy a komisia. No a vychádzajúc z toho, myslím si, že nemôžete po mne žiadať, aby ja som povedala, že bude e, tretina riadne roamingu. Ja sa staviam pozitívne k riešeniu, že ak nebudú tie výsledky, ktoré ma presvedčili, tak samozrejme budeme sa musieť tým zaoberať. To je úplne jasné. To znamená, že ak, tá situá- ak nenastane to, čo očakávame, tak budem konať. To som už jasne a Potom neutralita sieti. Je tu iba jedna odpoveď. Áno, ja som v prospech toho a som spomínal, že som si tam dala srdiečko pri tej sieťovej neutralite, keď som si robil poznámky. Ten obsah, onlineový obsah, musíme si uvedomiť, v čom spočíva to nebezpečie. Sloboda prejavu, áno, to ja som, ja som za to. Konec koncov by, by asi prekvapilo, keby som tvrdil niečo iné. A bolo by to proti môjmu presvedčeniu. Ale Nemôže to byť bez nejaké reakcie. Dôležité je, čo my si myslíme, ako chceme chrániť mladistvých. A keď niečo porušuje dôstojnosť, tak samozrejme vtedy musíme konať, čo sa týka online obsahu. Čo sa týka širokopásma internetu, áno, ja to podporujem. Samozrejme, ja chápem, že je to určité riziko, keď to hovorím, keď hovorím teraz o tom. A nechcem tu hovoriť nejaké lehoty, keby sa to náhodou nejako omeškalo. Samozrejme viem, že ak by som mal nejakú lehotu, tak by ste potom ku mne prišli a keď budem potvrdená, tak môžete po mne požadovať 100% podporu. A ja som si 100% vedomá, že toto Európa potrebuje. Roaming. Ich hatte Sa spýta ešte na roaming. Ja som moju otázku položila tak, čo spravíte, ak analýza poukáže na to, že trhy nefungujú. Vy ste povedali, že budete konať a moja otázka bola, čo to znamená, že budete konať konkrétne? to som sa chcela spýtať, myslím, že to sa pýtali aj kolegovia. A čo sa týka širokopásmovej infraštruktúry, pani dezignovaná komisárka, vy ste vo vašej predchádzajúcej funkcii boli úspešná pri vašej práci, čo sa týka reštrukturalizácie trhov a tak ďalej ale tie nástroje, ktoré ste mali ako komisárka pre hospodárskú súťaž, nebudete mať dispozíty. To znamená, že moja otázka, aké opatrenia využite na to, aby ste e, podporovali vybudovanie širokopásmovej, e, širokopásmovej internetu. To znamená, že aké stimuly e, chcete zabezpečiť. To je mi otvorené a chcel by som vás poprosiť o konkrétnejšiu odpoveď. Imagine roaming conclusions from the final report. Pozrieme sa na to tak. Keď teda v roku 2011 dostaneme tú záverečnú správu, a tie výsledky tej správy budú hrozné, nenastane to, čo sme chceli, tak trhoví aktéry musia rátať s tým, že budeme konať a potom tam budeme mať nariadenie roamingu číslo 3, ak to môžem takto povedať. Ale ja tu mám očakávania, pevne oni sa naplnia. No ale teraz Predstavme si, že situácia nebude pozitívna, preto ja chcem najprv vedieť, kde je problém, aké mohlo byť riešenie a aký typ riešenia potrebujeme od koho. Aby sme dosiahli tú situáciu, ktorú podporujeme všetci, aby spotrebitelia patrili, platili za službu, ale aby tá, tie ceny neboli extrémne, aby splatili takým spôsobom, ktorý považujeme za normálny. Takže uvidíme, ako bude výsledok tejto správy a potom sa rozhodneme. Vy ste spomínali, že komisár pre hospodárskú súťaž a komisár pre tento rezort, že tam sú veľké rozdiely. A čo sa týka nástrojov, áno, ja plne súhlasím. Nesieme to ale podceňovať. Komisár pre hospodárskú súťaž, tu nešlo iba o pokuty a právne nástroje, tu išlo aj o, o, nejak, o premostenie a riešenie vecí, kde sme nemali nástroje a kde výsledky bolo možno dosiahnuť iba vďaka komunikácii. To znamená, že ak máte nejaké argumenty a dobré argumenty, tak pokiaľ druhá strana nechápe ten obsah tých argumentov, tak vo väčšine prípadov celé to ide takým smerom, ktorý je produktívny. Pán kolegin Makis. Frau Kusch, last but not least. Dobre, ďalší rečník. Uh, uh, de Takže ja by som chcela položiť otázku. Sociálni demokrati majú jednu veľkú starosť. Váša váš postoj k sociálnej oblasti. Sme hovorili o technike, pravidlách, ale zatiaľ som nepočula nič o ľuďoch. Nepočula som nič o zamestnanosti v pracovných miestach, nepočula som ani nič o obrovských možnostiach, ktoré ponúka internet pre ekonomiku. A potom druhá otázka, ktorá pravdepodobne bude pre vás jednoduchá. Kedy ukončíte hegemóniu Microsoftu Európskej únii, respektíve Európskej komisii. Um, uh, um, Predseda, mám tu istý problém. Ja som si úplne vedomá, že že tomto sa nedarí, ale už na úvod som povedala, že táto digitálna agenda je pre občanov a teda pre spotrebiteľov v Európe. A to je teda ten hlavný krok, ktorý som chcel spraviť. Potom ten ďalší krok bolo to popísať prostredníctvom viacerých tém, ktoré je nutné zohľadniť a ako to prezentovať občanom a spotrebiteľom. A čo sa týka napríklad e-health, spomínal som príklad Dánsku, to je iba jedna z tém. Potom starší ľudia, to som tiež načrtla. A povedala som, že toto môže byť veľmi dôležité pre starnúce obyvateľstvo, ktoré uprednostňujú žiť sami a nechcú byť napríklad domové dôchodcov. A jednoducho toto je dôležité hľadiska komunikácie, ak takáto možnosť je, možnosť je. Ak sú takéto okolnosti, dotkla som sa aj vzdelávania a mladistvých. Pán predseda, čo viac som mohla spraviť, aby som vysvetlila, že v tejto oblasti, oblasti hospodárskej súťaže, som podľa mňa bola úspešná v tom, že sa mi podarilo komunikovať bežným ľuďom na ulici. Keď sa ma napríklad ľudia pýtajú, čo vlastne robíte, aká je vaša práca? To bolo na začiatku a dnes mnohí vedia, že hospodárska súťaž je v končnom dôsledku pre spotrebiteľov. Zamestnanosť. Áno, hovoríme predsa o hospodárstve, hovoríme o pracovných miestach. Spomínal som pracovné miesta, hospodárstvo, malé a stredné podniky. A som trošku smutná z toho, že, tá, že ste nezachytili to, tento signál, toto posolstvo. A pevne verím, že bude mať možnosť povedať, že digitálna agenda, to všetko sa týka ľudí, to sa týka okolností, v ktorých ľudia žijú, Mevrouw Kroes, mag ik u daar dan aan houden dat inderdaad gewoon de focus van uw beleid inderdaad... Ďakujem. Ešte by som vám chcela pripomenúť jednu vec a síce, že ľudia musia byť centrom vašej politiky. Najprv ide teda o ľudí. To je dôležitejšie ako šance pre podniky. Ľudia sú dôležitejší ako rovnosť šanci, aj keď to je tiež dôležitá téma, ale nám ide o ľudí a o kultúru. A Samozrejme, dávam rada možnosť odpovedať druhú otázku. Myslím si, že je tu nejaké nedorozumenie. Ak teda si niekto myslí, že keď hovorím o podnikoch, že tým nemyslím konec koncov tých ľudí. Podniky sú predsa tiež ľudia. To, je niečo, to nie je niečo abstraktné, kde by neboli pracovné miesta. Tu ide o pracovné miesta a rodiny, ktoré žijú z týchto pracovných miest a sú na nich závislé. Pri mojej osobe môžete vychádzať z toho, že centra mojej činnosti je človek. Ináč by som predsa nepôsobila v politike. Čo sa týka Microsoftu, áno, máte pravdu. Môžete si byť istá, že budeme aj túto tému riešiť na úrovni komisie. To sme už robili v poslednom legislatívnom období. Veď sa nemôže to byť tak, že to, čo že vodu káže víno pijem. A čo sa týka Microsoftu, môžete si byť istá, že čo sa týka témy open source, aj v rámci Európskej inštitúcií. Áno, to bude pre nás aktuálne. Ďakujem pekne, týmto pánom zodpovedali všetky otázky, teda položíme otázky, dostali odpovede. A ako sme to plánovali pri našich pravidlách a dohodli, tak na záver dostane pani Krús ešte na 5 minút, aby prezentovala svoje stanoviska, aby prednesla to, čo považuje za dôležité, ak teda má záujem. A potom ukončíme toto naše vypočutie. Máte slovo. Mr. Chair, I really appreciate... Pán predseda, Teším sa, že som znova dostala slovo. Aby digitálna agenda napredovala, je potrebné neustále si klásť nové a nové otázky a preto ďakujem aj vám v Európskom parlamente za tie otázky. Európsky hospodársky sociálny model je momentálne na kryžovatke. Musíme nájsť nové cesty, ako zvýšiť hospodársky rast a prepojiť naše komunity. Je to pre našich ľudí. Zároveň však musíme hľadieť na európskych občanov a podniky, ktoré dúfajú, že ich život trošku zlepšíme, trošku zjednodušíme. Ak to bude viac než trošku, tým lepšie. A, a to ešte viete, je naozaj kľúčom k takémuto zlepšeniu a zjednodušeniu. Tá výzva je obrovská, ale v spolupráci s vami, s Európskym parlamentom, s podporou predsedu Baróza môžeme dosiahnuť v najbližších 5 rokoch obrovské pokroky. Ak ma potvrdíte v tejto funkcii, som naozaj optimistkou a budem sa snažiť stavať na tých silných stránkach Európy. Zároveň som však realistkou a ako taká si uvedomujem, že nemôžeme zaháľať ani na minútu. Ak ma povedie tejto funkcii, tak budem zároveň pragmatistkou a budem vždy mať uši otvorené pre tých, ktorí prídu s novými nápadmi, ako pohnúť digitálnu agendu vpred. Ja už som hovorila o tých šiestich blokoch, ktoré podľa mňa vytvárajú digitálnu agendu výskum a inovácie, infraštruktúra, dôvera a bezpečnosť, prístup a schopnosti, interoperabilita, otvorené štandardy a jednotný online trh. Zameranie sa na týchto šesť blokov nám umožní, aby Európa dosiahla na svetových trhoch úspech. A to vytvorí generáciu rastu a stability v Európe a zamestnanosti. Pán predseda, veci vidíme a pýtame sa, prečo sú také. Ja však zároveň vidím aj veci, ktoré zatiaľ ešte nie sú a pýtam sa, prečo, prečo ešte nie sú. Takže si myslím, že spoločne môžeme privodiť zmenu. Dúfam, dostanem vašu podporu tak, aby som mohla realizovať skutočne európsku digitálnu agendu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kroos, za vaše nasadenie, za odpovede, za váš čas. Ďakujem pekne aj kolegom, ktorí položili svoje otázky. Týmto končíme naše vypočutie. Koordinátori sa stretnú ešte o 8. Vedia kde. Ostatní kolegovia majú voľno. Nech sa páči, pekný večer.